prijat, tak ako to bolo predložené. Áno, ďakujem pekne. Druhý bod na programe sú oznámenia predsedu. Ako viete, moje hlavné oznámenie sa týka toho afrického týždňa. Na budúci týždeň v Abidžane bude EU AFCO. Eh, summit, eh, teda pardon, EU, eh, e Africká únia summit, kde sa budú teda zapasúcovať vzťahy medzi EU a Africkou úniou a v tomto kontexte predseda Tajany, predseda parlamentu, teda mm, označil tento týždeň ako za týždeň EU Afrika, kde sa tu viacero aktivít, vrátane teda aktivít v našom výbore dnes popoludní a v ďalších výboroch. Poprosila by som všetkých, najmä teda pracovníkov politických skupín, aby pripomenuli poslancom, že zajtra predpoludním bude spoločná schôdza so zástupcami národných parlamentov, budeme hovoriť o cieľoch eh, roz, udržateľného rozvoja. Budeme tu mať eh, poslancov z 24 krajín, ktorí sa zúčastnia našej schôdze a budeme s nimi hovoriť o implementácii cieľov udržateľného rozvoja. Budeme tu mať hostí eh, z nigerijského parlamentu a z panafrického parlamentu. Takže zajtra predpoludním je veľmi dôležitá schôdza. Dúfam, že e, tu budú poslanci zastúpení. Pripomenám, e, alebo poprosím vás, aby ste pripomenuli poslancom, že je dôležitá schôdza zajtra predpoludním. Zajtra vo výbore pre životné prostredie o 14.30, čo sa s nami trošku prekrýva, tam bude výmena názorov z regionálnym Eh, riaditeľom pre Afriku, teda regionálnym riaditeľom VHO pre Afriku. A zajtra, keď nebudeme mať eh, zasadnutie 18.45 eh, až 19.45, bude špeciálna schôdza pod skupiny Democracy Support, to je skupina v parlamente, ktorá má na starosti naše pozorovateľské misie volebné a ďalšiu prácu na podporu demokracie s partnerskými krajinami. A Máme teda špeciálnu schôdzu o voľbách v Afrike, najmä sa zameriavajúc na to, čo sa deje v kenských voľbách, ale pozrieme sa aj na širší kontext demokracie v Afrike. V mm, Zimbabwe je mm, za posledné dní celkom zaujímavý vývoj, takže naozaj je o čom hovoriť. To bude teda zajtra popoludní od 18.45 do 19.45 ASP 182 Takže sekretariat by to asi mohol pripomenúť poslancom tieto rôzne činnosti. Viem, že sa to zasielalo, ale e, máme aj zajtra tú schodu s národnými parlamentmi. E, v stredu popoludní vidíte všade plagáty v parlamente, že je tá veľká konferencia na vysokej úrovni, nové partnerstvo s Afrikou. Začína to o druhej v hemicykli. E, tam sú tri okrúhle stoly. ja predsedám dvoch z nich a teda sú tam významní rečníci z rôznych organizácií afrických krajín, takže dúfam, že ste videli pozvanku od predsedu parlamentu Tajányho a že sa zúčastníte. Sú nejaké otázky? Nie? Ďakujem pekne. Bod 3. Schválenie zápisnice z 30. 31. augusta. Máte to v spicoch. Ak máte nejaké pripomienky, zašlite to Ann na sekretariát ešte do konca tejto schôdze. Ak nie, budú považované tieto zápisnice za schválené. Bod 4, oznámenie komisie. Komisia teda má nejaké oznámenie, neviem kto, Krasn. Ďakujem pekne, veľmi stručne mám na informáciu po predchádzajúcom oznámení, že Aid for Trade komunikácia teda toto oznámenie Aid for Trade bolo zverejnené oficiálne odovzdané inštitúciám 13.11 dosahovanie prosperity obchodom a investíciami a spoločná stratégia Aid for Trade na rok 2017 je dlhý názov tohto dokumentu, takže môžete si to e, prečítať. určite Veľmi radi budeme s vami o tom diskutovať, keď sa vám to bude považovať, eh, keď sa vám to bude vzdať eh, vhodné. Áno, ďakujem pekne. Máme to na programe koordinátorov, ako sa teda zaoberá s týmto novým oznámením Aid for Trade. Je to dôležité, sú tam kľúčové veci na nadchádzajúci pol rok. Takže tešíme sa na toto nové oznámenie. Dobre, poďme na bod 5. Bod 5 je Naša prvá e, záležitosť v kontexte Afrického týždňa a som veľmi rada, že tu máme zástupcov UNICEFu. UNICEF e, pripravil správu o Afrike, prioritizácia e, investícií. Dnes je tiež deň dieťaťa. Je to výročie deklarácie práv dieťaťa, ktorá bola prijatá v OSN Vieme, že v mnohých krajinách dnes eh, práva detí nie sú eh, rešpektované. Eh, sledovala som správy tento týždeň, kde práve hovorili o tom, ako práva detí nie sú rešpektované a treba naozaj zabezpečiť, aby krajiny dodržiavali to, k čomu sa prihlásili podpisom tohto dohovoru OSN. Veľmi sa dnes teším na tú dôležitú správu. Myslím si, že ste dostali kopie tejto správy. Ehm, boli zaslané, áno, to je táto, čiže generácia 2030, Afrika. Máte kopie? Ak nie, môžeme vám to dať. Áno, poprosím, aby členovia dostali kopiu. No, je to dôležitá správa. Som veľmi rada, že tu máme medzi nami Barbaru Bentin. Á, Takže Sandy Blanchett, a nesprávne som si prečítala poznámky. Takže ona nám to odprezentuje, túto štúdiu. Takže ďakujem a dávam slovo. Um, thank you very much, Madam Chair, uh, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, som veľmi šťastná, že tu dnes môžem prezentovať túto správu o generácii 2030, ktorá sa zameriava na Afriku a deti a mladých ľudí v Afrike. Ako ste práve povedali, pani predsednička, je to veľmi mimoriadný eh, deň. Dnes je vlastne deň dieťaťa na celom svete budú oslavy na propagovanie a ochranu práv dieťaťa. A samozrejme je to aj týždeň Afriky, takže všetko sa to tak povediac spája. A som veľmi rada, že som tu, že môžem hovoriť o e, Afrike z pohľadu generácií, zameriať sa konkrétne na deti. Vieme, že na samite v Abidžane sa budeme zameriavať na mládež a takisto vieme, že mladí ľudia sa nerodia vo veku 15 rokov, že nepadajú zo stromov, ale rodia sa ešte predtým, musia byť zdravé, musia byť očkované, chránené a tak ďalej. A na to sa chcem zamerať, teda na túto vekovú skupinu od 0 do 18 a čo by sme my ako partneri Afriky mali podporovať, aby sa zabezpečilo, že Afrika eh, dokáže eh, využiť eh, túto demografickú dividendu. Takže to je to, keď aktívne obyvateľstvo, pracujúci dospelí, sú početnejší než neaktívna generácia, čiže deti alebo e, seniory. Aktívna populácia, ak je veľmi početná, tak krajina alebo kontinent sa môže veľmi rýchlo rozvíjať. Ale skúsenosť za posledných 200 rokov ukazuje, že e, tento, táto demografická dividenda mm, sa dá využiť len ak bol investovaný ľudský kapitál, len ak sa investovalo do detí, do ich vzdelania a do ich ochrany. To je v súlade s agendou eh, medzinárodných, pardon, udržateľných cieľov rozvoja. Zameriavame sa teda práve na deti a na mládež na celom svete. Takže od dnes deti predstavujú takmer polovicu obyvateľov Afriky a do roku 2030 to bude o 170 miliónov detí viac v Afrike. Čiže do roku 2030 o, o, populácia detí dosiahne 750 miliónov detí. Tieto čísla sú ohromné a predstavujú obrovskú príležitosť a aj výzvy. Čo je dôležité? Ako som povedala, pre Afriku Eh, je dôležité, aby mohla využiť tú demografickú dividendu, aby začala investovať do detí už teraz v nadchádzajúcich 15 rokoch. To je obrovská príležitosť a je to kľúčová príležitosť. A tieto investície sa musia zameriavať na zdravotné vzdelávanie, na ochranu pred násilím, ale aj sociálnu ochranu. A to by bola podmienka, aby sa zabezpečilo, že v roku 2030, 40, 50 Afrika dokáže um, zaznamenávať udržateľný rast, prosperitu, stabilitu a mier. Dnešná situácia je samozrejme v Afrike mnoho lepšia než ešte pred 20 rokmi. Dosiahol sa obrovský pokrok a niekedy máme tendenciu na to zabúdať, pretože správy o Afrike e, sa zdajú byť niekedy naozaj len tie zlé správy. Preto chceme vyzdihnúť, a to je v našej správe, že došlo k veľkému pokroku v Afrike e, z pohľadu detí ale stále ešte tu vidíme nedostatky. A tie tri, na ktoré sme sa zamerali, je v prvom rade vo vzdelávaní. Ak chceme zachovať e, súčasnú mieru registrácie v školách v Afrike, tak by sa počty učiteľov museli zvýšiť o 1,3 milióna v nadchádzajúcich 15 rokoch. Ale samozrejme to nepostačuje, pretože nie všetky deti vôbec dokončia základnú školskú dochádzku. Takže čo potrebujeme? Ehm, Afrika musí investovať 5 na zamestnanie 5,8 milióna ďalších učiteľov, aby splnila medzinárodné štandardy. A medzinárodný štandard, ktorý máme v správe, je pomer 23 žiakov na jedného učiteľa. To teda znamená, že v nadchádzajúcich 15 rokoch Afrika bude musieť zdvojnásobiť počet učiteľov, aby zabezpečila, že dosiahne udržateľné ciele rozvoja, všeobecné základné vzdelanie, určitý pokrok v strednom vzdelaní. Vieme, že prístup e, nie je všeobecný a niekedy to, čo sa naučia, nie je relevantné pre trh práce. Čiže aj tá relevantnosť sa musí e, posilniť, e, čiže to sa musí prejaviť na osnovách vo všetkých krajinách, musí sa to prejaviť v, zo vzdelávania, príprave učiteľov, musí sa to prejaviť v počte škôl, napríklad musia tam byť aj separované e, látriny pre e, chlapcov a dievčatá. Ja viem, že tie čísla sú trošku také zarážajúce, ale keď sa pozrieme len na tú jednu krajinu, m, mm, ktorá možno ani ne, nebýva tak eh, v tých správach ako e, pozitívny príklad, ale to je krajina Niger. Za posledných 15 rokov miera dokončenia základnej školskej dochádzky sa zvýšila z 20 na 69 je to naozaj pozoruhodný náraz za iba 15 rokov a dôvody e, v zásade boli e, konzistentné investovanie do vzdelávania zo strany vlády a jej partnerov. Videli sme, že podiel rozpočtu e, vlády na vzdelávanie sa zvýšil zo 17 na 22 Polovica e, vzdelávacieho rozpočtu sa alokuje na primárne e, vzdelávanie, čiže väčšina detí môže sa teda dostať do školy, niečo sa naučiť. Počet škôl sa zdvojnásobil a počet učiteľov sa strojnásobil takisto vo vzdelávaní by malo byť špecifické zameranie na vzdelávanie dievčat. Nie len preto, že dievčata zaostávajú, bohužiaľ vieme, že e, teda dochádzka dievčat do školy je nižšia než u chlapcov, ale keď investujeme do vzdelávania dievčat, prináša to obrovské zisky. Napríklad máme údaje, ktoré ukazujú, že dievčatá mladé ženy, ktoré nemajú vzdelanie, majú priemere 6,7 dieťaťa, e, pričom ženy, ktoré dokončia základnú školskú dochádzku, majú v priemere 5,8 dieťaťa a tie deti, ktoré e, dokončia aj strednú školu, tie majú 3,9 dieťaťa v priemere. Takže keď len investujeme do vzdelávania dievčat, nie len, že máme produktívne pracovníčky, ale zároveň sa aj znižuje pôrodnosť. to súvisí tiež so, so sovažmi detí, pretože keď chodia do školy, tak je tam tendencia, že v podstate neskôr uzatvárajú manželstvo. Zdravotníctvo, tam sa tiež dosiahol pokrok, ale samozrejme sú potrebné ešte ďalšie investície a na to používam benchmarky VHO, počet zdravotníckých pracovníkov na tisíc osôb, pomer v Afrike je 1,7 zdravotných profesionálov na tisíc ľudí. V porovnaní Dánsko má 20 profesionálov, zdravotníkov na tisíc ľudí. Ak to 1,7 chceme zvýšiť na 4,45, čo je prach VHO, budeme musieť e, mať v Afrike podstatne viac zdravotných pracovníkov, momentálne ich je 2, 2 milióny. A keď budeme pokračovať e, v súčasnom trende, tak 3,4 milióna dosiahneme do roku 2030. Avšak naša štúdia ukazuje, že aby sme dosiahli tento štandard VHO, e, bude potrebných ďalších 4,5 milióna zdravotných pracovníkov. Takže je to naozaj obrovské číslo a samozrejme títo ľudia musia byť v prvom rade zaškolení, potom zamestnaní a potom e, integrovaní do systému. Ale e, prípad, e, príklad Rwandy ukazuje, že je to možné dosiahnuť základný po, zásadný pokrok v sektore zdravotníctva. Miera umrtnosti bola 151 na tisíc národ, živonárodí detí v roku 1990, čiže 151 v 90. na 39 v teraz, čo je v rámci jednej generácie. Pomohlo, podarilo sa to napríklad rozšírením komunitných zdravotníckých služieb a takisto e, zameraním sa na vidieckú zdravotnú starostlivosť, posilnením e, kapacit zdravotnej starostlivosti na vidieku. Sú tam stimuly a takisto e, je tam nové e, poistenie založené na tej komunite. Čiže e, e sa situácia v Ruande zásadne zlepšila a potom samozrejme dôležitá ochrana. Vidíme aj v Afrike o, e, problém násilia páchanom na deťoch. A samozrejme je tam veľká rodová nerovnosť a tieto dve veci navzájom sú prepojené. Hovoríme o ochrane pred násilím doma, v komunite a v krajine. Veľmi často ženy a dievčatá sú hlavnými obeťami všetkých foriem násilia. E, manželstvo detí sa ešte stále týka 35 žien a dievčat v Afrike. 35 žien sa vydalo predtým, než dosiahli vek 18 rokov, ale krajiny ako Burkina Faso, Etiópia ukazujú, že je možné sústredeným úsilím, neustalým úsilím e, znížiť manželstvá detí, ale aj ženské obriezky. Takisto registrácia narodení je 46% v Afrike, čo je veľmi dôležité. Ak nemáte rodný list, ťažko si môžete narokovať nejaké práva. Bez rodného listu môžete mať problém dostať sa do školy alebo kúpiť nehnuteľnosť, založiť si bankový účet alebo hlasovať. Avšak vieme, že 74% detí dostáva tri e, dávky vakcín. Čiže výzvou je, namiesto toho, aby sa pracovalo veľmi izolovane, Eh, kde každý profesionál pracuje s deťmi iným spôsobom. Eh, skôr sa zamerať na to, ako dosiahnuť spoluprácu týchto profesionálov. Ak by napríklad títo zdravotníci mohli zabezpečiť, že sa vystavia rodné listy pre deti, to by bol jeden zo spôsobov. 49% detí v Afrike žije v extrémnej chudobe, čiže majú menej než 2 doláre na deň. A chcem zopakovať, 49% to je polovica detskej populácie a to v porovnaní s 38% e, dospelých. Čiže Afrika nielen, že trpí chudobou, ale africké deti viac než dospelí e, sú ohrozené extrémnou chudobou. Vieme, že deti, ktoré sa narodia v extrémnej chudobe a nemajú prístup k zdravotníctvu, k vzdelávaniu, k výžive, nebudú, nevyvinú sa riadne, ich e, mozog, ich telo sa riadne nevyvinie a nedosiahnu rovnakú úroveň produktivity alebo angažovanosti v spoločnosti. 25 detí v Afrike žije v zónach konfliktu alebo v takých veľmi zraniteľných kontextoch, čiže to je 153 miliónov detí ktoré sa každé ráno zobudia so strachom z vojny alebo organizovaného násilia vo svojich komunitách a krajinách. A samozrejme klimatická zmena. Tá sa týka Afriky viac než mnohých ďalších kontinentov vzhľadom na nedostatok odolnosti týchto krajín a 50% tých detí žije v oblastiach, ktoré sú ovplyvnené vysoko alebo extrémne vysokou, e, vysokým mierou sucha. A to všetko vlastne e, sa spája, keď tie deti nie do školy, nemajú riadnu výživu, nenaučia sa toľko, deti, ktoré nechodia do školy, e, teda deti, ktoré chodia do školy, sú chránené pred násilím. Dievča, ktoré ide do školy, sa zvykne vydávať neskôr. Dieťa, ktoré je zdravé, ale nemá prístup k spitnej vode, e, bude skôr náchylné na choroby. Dieťa, ktoré musí z 10 kilometrov po vodu e, pre svoju rodinu, obzvlášť dievčatá, tie nebudú chodiť do školy. Takže musíme tieto problémy vyriešiť nejakým prierezovým spôsobom. A pokiaľ ide o UNICEF, tam investujeme už do Afriky, na, do našich programov a napríklad minulý rok polovica nášho rozpočtu, to znamená 2,5 miliardy, išlo do Afriky práve a sústredíme sa teda hlavne na africké deti a ich rodiny a tieto peniaze, peniaze z UNICEFu vlastne idú z vlád ale takisto európskych inštitúcií, európskych občanov v podstate a vlastne takisto aj zo súkromného sektoru a zo strany súkromných darcov. Takisto sú to európsky občania, ktorí priamo prispievajú UNICEFu, takže chcela by som využiť túto príležitosť, aby som uznala túto štedrosť európskych vlád a európskych inštitúcií, pokiaľ ide o podporu mandátu UNICEF v rámci podpory detí. Ako som už predtým uviedla, tie výzvy, výzvy sú obrovské, ale vieme, že krajiny, ktoré to zvládli, že je to možné, napríklad máme krajiny v Afrike, príklady v Ázii, aj v Ázii využívali napríklad tento tento, demografickú, tento demografický rozdiel, takže tie výzvy sú veľké pred týmto eh, summitom a chcela by som využiť túto šancu, aby som pripomenula vládám, že ich ich eh, povinnosťou, pokiaľ ide o dohovor o deťach, že všetky vlády podpísali e, tento dokument. Je e, úlohou vlád, aby investovali do zdravia, vzdelávania, ochrany, sociálne zabezpečenia detí. A chcela by som túto príležitosť využiť na to, aby som apelovala na Európsku úniu, aby investovala 20 e, rozvojovej pomoci práve do tohoto. Je to schválené, je to spomenuté vlastne aj v rámci správy ktorú e, vypracoval pán Ponga, pokiaľ ide o e, vzájomné vzťahy Európskej únie a rozvojových krajín. Takže v, UNIF- UNICEFE e, pracujeme na tom, aby sme podporovali ďalej tieto investície smerom do detí. Myslím si, že počúvame veľa okolo nás, že sú tu skutočne spoločné záujmy v Afrike aj v Európe, aby sa investovalo viac do mladých ľudí, a ja si myslím, že spoločne máme takúto príležitosť e, urobiť e, niečo, aby sme zrýchlili tento pokrok pre deti v Afrike, ale aj pokiaľ ide o celý kontinent a vlastne pre celý svet, pretože vlastne tie ciele sa nám nepodarí dosiahnuť bez toho, že by sme spolupracovali s Afrikou. Ďakujem pekne. Mala som povedať, že Sandy je riaditeľkou úradu UNICEF. Máme tu takisto aj Nikolu. Neviem, či chce niečo doplniť. Budete teda iba reagovať na otázky zo strany našich kolegov, takže ja mám možno prvú otázku. Potom môžu kolegovia do toho vstúpiť. Ide tu o zdroje, pretože tie čísla, ktoré ste spomenuli, sú skutočne veľmi prekvapujúce. Polovica detí, ktoré sa narodia na svete, budú africké. A tie čísla, pokiaľ ide o Nigériu, to je takisto že každé 13. dieťa bude jednoducho z Nigérie. Budeme potrebovať viac učiteľov, zdravotníkov, potrebujeme jednoducho zmeny a budeme neskôr hovoriť potom o investíciách do Afriky, pretože bez peňazí, bez financií jednoducho nič toho, čo sme spomenuli, nebude možné. A zaujímalo by ma, že keď sa budete ešte reagovať na tieto otázky, spomenuli ste e, niektoré veci. Či UNICEF jednoducho dáva nejaké modely, ktoré fungujú dobre, ktoré fungujú horšie, aby sme neopakovali iba čísla, ktoré vlastne uh, ľudia niektorí už týchto čísel už poznajú, aby sme skutočne povedali, že sú tu tie takéto a takéto výzvy, ale toto môže fungovať, tamto môže fungovať vzdelávanie, vzdelávaní. Toto je najlepší model pre zdravotníctvo, aby sme skutočne sa mohli poučiť. Chce sa niekto vyjadriť? Nech sa páči Nor- Neubert, pán Neuser. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za túto prezentáciu. Sprostredkovali ste nám prehľad rozvojovej pomoci alebo rozvoja v jednotlivých krajinách a zaznamenali sme pokrok za ostatných 15 rokov. Myslím si, že to trochu súvisí aj s tými cieľmi, ktoré sme stanovili, ktoré tu máme od roku 2000 do roku 2015 a potom aj s tým hodnotením. To znamená, e, máme tu jednotlivé krajiny, ktoré zaznamenali svoje vlastné výsledky a vlastne vidíme, že ktoré krajiny obstáli dobre a ktoré eh, trochu zlyhali, nevyužili tie príležitosti. Pokiaľ ide o e, ciele, ja ich podporujem, tieto rozvojové ciele, pretože vlastne to hodnotenie týchto výsledkov nie je až také jasné, ako to bolo v prípade mileniových e, cieľov. E, to znamená, vnímam to správne, alebo je, to, je tu nejaká možnosť vyriešiť tento problém, aby sme mali lepšie hodnotenie. S lepším hodnotením možno by sme sa dopracovali k lepším výsledkom a mohli by sme vytvoriť väčší tlak na vlády, aby sme e, zvýšili tú ich zaangažovanosť a takisto niečo podobné v tom duchu, čo povedala aj Linda. Ako sa môžeme poučiť z niektorých krajín, kde možno tá prax funguje lepšie, tie overené postupy a aby sme jednoducho mali lepšie výsledky a vzdelávanie aj v ostatných krajinách. Ďakujem. Chcete reagovať na tieto otázky a potom prejdeme ďalej, ak niekto niečo ešte sa chce spýtať. Áno, takže my si veľmi dobre uvedomujeme, že vlastne tie investície sú skutočne veľké. Ten model, ktorý vlastne sa spomína v rámci sociálnych rozvojových cieľov, že každý musí prispieť, to znamená, prvý záväzok majú hlavne vlády týchto krajín samotných. A čo je zaujímavé, je, že viaceré africké krajiny majú zdroje, vrátane Nigérie, je to niekedy otázka, ako sa spravujú tieto peniaze, správa, vláda, ako sa vyberajú dane, ako sa robí manažment verejných financií, ale jednoducho sú zdroje v týchto krajinách k dispozícii. Ale čo je zaujímavé, keď si prečítate tú správu, tak uvidíte, že napríklad je taká krajina ako Niger, čo je vlastne jedna z desiatich najchudobnejších krajín sveta, tak vlastne urobili veľký pokrok, pokiaľ, mohla by urobiť dobrý pokrok vo vzdelávaní, ak by vláda sa sústredila a investovala 22% rozpočtu do vzdelania. Teda to urobila, preto je tu ten pokrok. Ja si myslím teda, že to je možné, realizovateľné, ak partnery spolupracujú, znamená vlády týchto krajín v Afrike, donory, partnery, súkromný sektor takisto. Myslím, že to je veľmi dôležitý faktor. Sú tu viaceré možnosti v Afrike, príležitosti aj pre súkromný sektor na to, aby na jednej strane zarobili a potom aj prispeli do tých spoločností, kde tie peniaze zarábajú, na to, aby prispeli napríklad do inovácií. Máme napríklad prípad v Rwande, kde vakcíny sa dávajú prostredníctvom bezpilotných lietadiel. To nemáme napríklad v Európe, ale to je riešenie, ktoré sa našlo s korporátnym sektorom Gavi, Global Alliance pre vakcíny a imunizáciu a spolupráci s UNICEFom. Takže vidíte, ako to môže dopadnúť, keď sa takto spoja jednotlivé oblasti predstaviteľa a takto sa vlastne vyrieši ten problém. Takže je to možné, ale vyžaduje si to silnú politickú vôľu a dôslednosť. Nemôže sa to meniť každé 2, 3 eh, alebo 4 roky. Takže ja si myslím, že to je možné, ale treba povedať, že Ázia je takým príkladom. Ja som pred 17-15 rokmi žila v Ázii, tak treba povedať, že vtedy 24 miliónov detí sa rodilo každý rok v tejto krajine a ja som sa už vtedy pýtala, ako to India vyrieši, pretože budú musieť riešiť to budú stavať školy a zdravotnícke centrále. Podarilo sa im to, takže je tu nádej. Takže treba sa pozrieť na tie overené postupy, treba si uvedomiť jednoducho, že nedá sa to všetko kopírovať z jednej krajiny na druhu, ale toto je to, čo my robíme. Máme regionálne úrady UNICEFu, ktoré vlastne zbierajú tie overené postupy a potom sa o ne delíme. Takisto je potom taká trojuholníková spolupráca, kde máte krajiny ako napríklad Brazíliu, ktorá zdieľa informácie a know-how ako aj expertízu s krajinami ako napríklad Mozambik Takže máme takúto výmenu informácií, ktorá tu prebieha. A ešte jedna vec, pokiaľ ide o investície, nie je to iba o množstvo peňazí, ale ide aj o kvalitu tých peňazí, že kam sa investuje. Ak investujete viac do zdrojov vzdelávania, ale sa sústredíte napríklad na univerzitné vzdelávanie, terciálne vzdelávanie, tak môžete mať e, menej dobrých študentov, ale predsa len tu ešte bude veľké množstvo ľudí, ktorí napríklad ne, budú negramotní. Takže, ako sme už povedali, neexistuje žiadna rozvi, rozvino, rozvinutá krajina, ktorá by neinvestovala predovšetkým do primárneho sekundárneho vzdelávania. To znamená, ten systém vzdelávania treba budovať od základnej školy. Pokiaľ ide o potrebu údajov a ich hodnotenie, samozrejme, to je pre nás kľúčová priorita vlády tieto rozvojové ciele musia pretaviť do národných cieľov a my vlastne pomáhame v tejto oblasti, potom sa to monitoruje a niekedy robíme spoločné hodnotenia v spolupráci s vládami, aby potom tá kvalita tých údajov a nezávislosť údajov skutočne bola zabezpečená. Áno, napríklad investície E, ide o investície, kde napríklad z národných zdrojov sa to nedá zvládnuť a tu partneri a donory môžu pomôcť tým, že poskytnú napríklad know-how a zdroje na to, aby kontaktovali takéto evaluácie, ale my súhlasíme s vami, že to, čo sa dá zmerať, tak to sa potom vlastne urobí. Takže to je ten apel, ktorý my počúvame a zdôrazňujeme jeho význam. Ďakujem pekne, Charles Görens, nech sa páči. Ďakujem za vaše veľmi zaujímavé expoze. Spomenuli ste otázku, že treba privilegovať prierezovosť. Ale moja otázka je, spomínate vzdelávanie ako spôsob na e, zníženie počtu detí na ženu na domácnosť, prečo ste nechali e, bokom Je to citlivá otázka, alebo koľko si myslíte, že by malo byť počet detí, jedno dieťa, dve deti? Spomenuli ste child marriage. Ideme rokovať o novej dohode EU-AKT A tá kondicionalita by mala byť tiež v tejto dohode. Súhlasíte s tým, alebo navrhujete, aby e, teda tie manželstvá detí e, boli e, tou časťou kondicionality? Takže dve zaujímavé otázky. Family planning, pokiaľ ide o plánovanie rodiny, to nie je nejaký, nejaké tabú správa o tom hovorí. Nemohla som pokryť v tej správe všetko, pretože tá správa je skutočne dlhá a už som spomenula viaceré číselné údaje, ale my vieme napríklad, že v Afrike percentuálne vyjadrenie žien, ktoré jednoducho eh, nedostali tým cieľom family planning, to až 26% porovnaní s ostatnými štátmi, tam je to iba na úrovni 10-15%, takže je tu veľká potreba v tejto oblasti nie je to v našom pole, poli pôsobnosti v rámci UNICEF, je to skôr mandát UNNPA, takže my spolupracujeme eh, s našimi partnermi a takisto je to vlastne eh, otázka aj toho prírezového prístupu. My nevytvárame zdravotné služby pre ženy, pre deti, pre mužov a potom pre všetkých, ak idete napríklad do dediny, tak potrebujete jedno zdravotnícke centrum a toto musí poskytnúť určitý balíček služieb pre tú populáciu, pre celú komunitu a rodinné plánovanie je súčasťou týchto služieb. Napríklad vieme, že keď ženy, ktoré sú tehotné, idú napríklad do takýchto centier, a tam sú vyškolení zamestnanci, tak tam isto taký prebieha diskusia o tom, ako vlastne e, sa vyhnúť otehotneniu alebo ako zastaviť tehotenstvo, ale jednoducho potrebujete takýto bod, takéto centrum. Napríklad tu máme aj diskusiu o tom, že ako by vyzeral svet bez obrny. Ja viem, že sme to spomenuli už viackrát, ale myslíme si, že obrna sa v najbližších rokoch e, odráž, odstráni, ale čo jednoducho sa urobí s tými týmami, ktorí sú vlastne priamo v teréne, predovšetkým v tých krajinách, kde tie zdravotnícke systémy sú veľmi slabé a chudobné. Ak sa napríklad teraz zamýšľame s našimi partnermi, ako transformovať tieto týmy ľudí, ktorí boli vyškolení na to, aby eliminovali obrnu, ako ich jednoducho premeniť na tú kostru toho nového systému v týchto krajinách, aby sme nestratili týchto motivovaných ľudí, ktorí boli vyškolení, napríklad pokiaľ ide o komunikáciu s rodinami, samozrejme boli vzdelaní aj pokiaľ ide o zdravotnícke otázky. Takže sú tu viaceré možnosti a musíme byť kreatívni z tohto uhla pohľadu. A pokiaľ ide o zákaz eh, tých detských sobášov, aby to bola hlavná podmienka, to je zaujímavá diskusia, ale ja si myslím, samozrejme, bolo by dobré, ak by to bolo také jednoduché, povedzme to takto, zakázať, eh, zakázanie detských sobášov, to je, jasný, to je silný signál pre populáciu, ale istotne to nestačí, pretože nemôžete Môžete napríklad zakázať drogy, môžete zakázať násilie na deťoch, na ženách. Zakázalo sa to a vieme, že sa to deje ďalej. Takže bolo by oveľa lepšie, ak by tu boli dialógy medzi vládami a aby sme pochopili, že čo oni môžu urobiť na to, aby sa zakázali takéto sobáše medzi deťmi, aby sa to obmedzilo. Ja viem, že to je komplexnejšie, komplikovanejšie, ale táto diskusia by mohla byť súčasťou tých požiadaviek na to, aby dostali takúto pomoc. Teraz zostávame financie z EU, z DEVKA, na to, aby sme e, zastavili e, tieto sobáše a kaličenie žien, ženských pohľadných orgánov. A my vieme, že vlády prijali nejaké z tých 15 krajín, kde sme pracovali, 12 už prijalo také plány na to, aby sa venovalo týmto otázkam a z tých 12 vlád 13 prijalo takisto už aj rozpočty na tieto témy. Takže toto je konkrétny záväzok. Vidíme, že to berú vážne. Prijanie zákona, prijanie plánu, to je jednoducho veľmi jednoduché, ale keď to urobíte ako podmienku, môže to urobiť. Nemusí to však zlepšiť život detí v teréne, takže by sme o tomto diskutovali, ale keď spolupracujete s takými partnermi ako UNICEF alebo občianskou spoločnosťou a ďalšími, tak si myslím, že tá diskusia skutočne môže potom viesť ku konkrétnym výsledkom. Zdá sa, že ešte je veľa krajín, kde to je nelegálne, predsa len sa to deje, pretože to je súčasťou tradície, napríklad tá mutilácia ženských pohľavných orgánov, je to zakázané a napriek tomu to pokračuje a preto je dobré, aby tam bola fungujúca správa vecí verejných a to je dôležitá súčasť tohto. Takže nevidím ďalších kolegov, ktorí by sa prihlásili, ale máme tu za Európsku komisiu Fambien van den Eyde a potom za eh, SVČ. Tu máme ešte pána Ipmek Zublu. Ospravedlňujem sa, že som to tak prečítala, takže za Devko nech sa páči. Nech sa páči pani Bentejn. Áno, ďakujem veľmi pekne. Aby som sa chcela poďakovať UNICEF za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Táto štúdia je veľmi zaujímavá a keď sa pozrieme napríklad na tie závery, tak chcela by som zdôrazniť, že investícia do detí, to je absolútne kľúčové, to sa netreba spochybňovať. Ako ste správne povedali, je to kľúčové, je to kľúčové, pokiaľ ide o naše sociálne-rozvojové ciele, kde vlastne treba toto plniť na to, aby sa tie ciele plnili. A takisto chcel by som zdôrazniť to, čo sa spomenulo v rámci nového koncenzu rozvoja, čo bolo prijaté zo strany Európskej únie, kde vlastne mládež je kľúčovou prierezovou otázkou. Ak sa pozrieme na tento koncenzus, tak máme viaceré projekty, programy, ktoré sú vlastne kľúčové momentálne. Môžem spomenúť napríklad Európsky investičný plán, ktorý sa snaží podporovať investície do Afriky na to, aby sa vytvárali pracovné príležitosti. Takisto sa pozeráme na tie zraniteľné kontexty, takisto máme nový OSN EÚ, novú iniciatívu EÚ OSN. Bol to spustené minulý mesiac, znižovanie násilia na ženách. To je projekt, ktorý bude fungovať v celom svete, ale Afrika bude mať špeciálne špeciálnu pozornosť. Takisto ste spomenuli, že sú tu viaceré projekty, napríklad pokiaľ ide o registráciu narodených detí. A, a ako to spomenula pani predsednička, budeme mať summit EU-Afrika, kde e, vlastne investujeme do týchto tém, to je hlavná téma a budeme mať ďalšie programy, ktoré sa pripoja napríklad vytváranie pracovných príležitostí a takisto pokiaľ ide o vzdelávanie. Ďakujem pekne. Chce povedať SFČ niečo k tomu? A či predsa len nech sa páči? Počujete ma? Ja mám ťažké meno. Ja som chcela povedať iba dve veci a vlastne doplniť komisiu. SVČ má pravidelné dialógy s UNICEFom, to treba povedať, a skutočne sme radi, že máme regionálnych riaditeľov, ktorí prezentujú viaceré štúdie, takže my veľmi pozorne pozorujeme v partnerstve s UNICEFom tie partnerstva, ktoré má UNICEF a pokiaľ teda ide o to, čo tu bolo spomenuté napríklad zo strany vašich kolegov, ale zo strany mojich kolegov tu, Tie ciele treba vnímať komplexne. Je to prierezová agenda. Je to agenda, ktorá musí byť adresovaná v kontexte totality tohto problému. To znamená, kľúčová otázka je pomôcť deťom, Takže to je vlastne to hlavné posolstvo a signál, ktorý chceme vyslať. A my pracujeme a spolupracujeme s komisiou prostredníctvom projektov ako tie, ktoré tu boli spomenuté. Spolupracujeme sme riešili práve tieto vzájomné prepojenia. Takže nemáme jedno riešenie, nemáme jedno riešenie, ktoré by bolo platné pre všetko, ale musíme sa vymaniť z tých problémov. A tento summit e, práve nastoluje otázku mládeže, takisto tie témy, ktoré spolupracujeme s Africkou úniou a mládež teda bude, myslím si, práve tá téma, kde budeme riešiť tie otázky, ktoré tu odzneli. Takže to je všetko, čo som chcela povedať. Chcel som sa poďakovať aj za tú prezentáciu tej štúdie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. To nadvezuje aj na to, čo hovoril Charles o ženách. Ide tiež o zameranie na demografický vývoj v subsárskej Afrike. Ide o posilnenie pozície žien a o poskytnutie osvety, ako aj možnosti dať im možnosť informovať, nie sa rozhodnúť. Poprosím sekretariát, aby rozoslal link na túto štúdiu, aby e, všetci členovia si mohli túto štúdiu preštudovať, pretože ide o veľmi významnú tému. Chcel by k tomu ešte niekto niečo dodať, alebo naša, náš host, nech sa páči. Áno, Európska únia a všetky inštitúcie môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu Napríklad je dôležité, aby sa rozvojová pomoc zamerala na rozvoj. Je, poskyt, je potrebné poskytnúť zásadné informácie a nemali by sme sa sústreďovať len na otázku migrácie. Ja som rada, že e, tu táto informácia zaznela. Je to naozaj veľmi dôležité aby sme sa zamerali na základy rozvoja v afrických krajinách, ale aj v iných častiach sveta a často e, napríklad e, otázka detí. Tieto samozrejme e, nemajú možnosť hlasovať, nemanifestujú na uliciach, ale neexistuje žiadna krajina na svete, ktorá by sa úspešne rozvíjala bez toho, že by neinvestovala do zdravotníctva, do vzdelávania a vôbec všeobecne e, do detí, do mladej generácie. A vy na tomto výbore sa venujete tiež problematike práv detí. Odkazuje na to aj Lisabonská zmluva. A teda ide o spoločné podporovanie týchto hodnot. Ďakujem vám za túto príležitosť hovoriť na tomto výbore. A som rada, že máme tu aj príležitosť pripomínať Svetový deň detí. Ďakujem, ďakujeme aj my vám. Teraz nás čaká africká stratégia alebo stratégia pre Afriku a potom budeme hovoriť o investíciách a zameriame sa na mladých ľudí. Takže naozaj ďakujem. Teraz zmeníme rečníkov za predsedníckým stolom. Dajte nám niekoľko minút a budeme pokračovať v ďalšej téme a to je spoločná stratégia EU-Afrika. Okay, colleagues, we now move on to item Ďakujem, kolegovia, ideme na bod 6. To je prezentácia štúdie, ktorá bola zadaná Európskym parlamentom. Je to akýsi predskokan summit projektu EU-Afrika, ktorý nás čaká budúci týždeň. Ide o prezentáciu, ktorá sa týka spoločnej stratégie pre EU-Afriku. Cestou Počas tohto procesu sa predložili viaceré cestovné mapy a dúfame, že budúci týždeň v Abidžane sa príjme vyhlásenie Veľa vecí sa v poslednej dobe zmenilo. Máme napríklad rozvojové ciele. Veľa sa hovorí o demografických, eh, klimatických zmenách. Takže ja sa veľmi teším na tú spoločnú výmenu názorov, toho, čo sme dosiahli, aj to, čo nás čaká do budúcnosti. Je tu medzi nami pani Nikoleta Piroci, ktorá je vedúcou programu pre inštitucionálne vzťahy EÚ. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za túto príležitosť odprezentovať výsledky našej štúdie. Takže je to vlastne, je to také vyhodnotenie po desiatich rokoch. Táto správa poskytne vyhodnotenie spoločnej stratégie a konkrétne sa zameriava na cestovnú mapu na roku 2014 2017 To je taký posledný oficiálny dokument pre túto stratégiu. Navyše tu hodnotíme priority, ktoré boli identifikované zo strany EÚ v nedávnom spoločnom oznámení. pre obnovený poput alebo iniciatívu pre partnerstvo EU-Afrika. Okrem toho predkladáme aj isté odporúčania a tie sa predložia na samite takým všeobecným zisteniam. Potom navrhneme niektoré odporúčania, ktoré sú asi pre Európsky parlament najrelevantnejšie. Vyhodnotenie implementácie africko-európskej stratégie Bolo to stanovené v roku 2007 a hlavné identifikované priority stále platia, len je potrebné ich aktualizovať. Vzhľadom k tomu, že sa mení kontext v rámci EÚ, ale aj na európskom kontinente. Okrem toho, sa nedávno prijali strategické dokumenty tak v Afrika ako aj v EÚ je to agenda 2063. A tu ide o predpokladané zmeny, ku ktorým dôjde k Afri- v Afrike. A potom máme globálnu stratégiu EÚ, čo je strategický dokument zahraničnej politiky EÚ pre nasledujúce roky. Hlavné ciele partnerstva. Tam sa ukazuje, že sa nastavil akýsi e, viacúrovňový systém, kde spolupracovali inštitúcie v EÚ a v Afrike prostredníctvom samitu na vysokej úrovni a tie prebiehali tak v Európe, ako aj v Afrike. Ale stále chýba politický dialog na vysokej úrovni medzi samitmi. Vysoká predstaviteľka, ako aj podpredseda sa uberajú práve týmto smerom a tento dialog podporiť. Finančné aspekty to je hlavná pridaná hodnota tejto, pridan- tejto stratégie, ale ukazuje sa, že ešte existujú finančné systémy v EÚ, a africkí partnery sú závislí na financovaní od, ex- od externých aktérov. To by sa malo sústrediť hlavne na ľudí. Ide o rovnováhu medzi EÚ a Afrikou a tie, medzi tie formálne výzvy tie organizácie občianskej spoločnosti nie sú úplne e, zaintegrované a teda to partnerstvo nie je vždy vyvážené alebo úplne vyvážené. Keď sa pozrieme na implementáciu cestovej, cestovnej mapy, ktorá stanovila priority v spoločnej stratégie, ukazuje sa, že tie výsledky sú také zmiešané Najväčším problémom je, že nedošlo k politickému dialogu na najvyššej úrovni, hlavne v tých kontroverzných otázkach, ako je migrácia, e, spravodlivosť, ľudské práva a tá globálna správa riadenia. Je aj problém so stanovením globálneho výročného fóra, kde sa mal stretávať súkromný sektor a rôzne občianské organizácie, ktoré mali hodnotiť stratégiu. A to je hlavná medzera, ktorú je potrebné zaplniť. Potom je tu otázka mier a bezpečnosť, dobrá správa a riadenie, demokracie a podnikanie, podnikanie, bezpečnosť a obrana. Tu je jasné, že EÚ je zásadným partnerom pre Afriku. Ale sú tu problémy, ktoré súvisia s fragmentovanými finančnými systémami alebo s financovacími systémami EÚ. Často hovoríme o posilňovaní afrických partnerov v oblasti mieru a bezpečnosti a problémom je závislosť Africkej únie na externých zdrojoch financovania. Pokiaľ ide o riadenie, tak tu je potrebné urobiť veľa, hlavne vo vytvorení akejsi architektúry správy riadenia v Afrike a to by malo mať podporu na oboch stranách. Investícia a podnikanie. Tu nie je tie investície zo strany EÚ nie sú dostatočné, aby viedli k znižovaniu chudoby a k zväčšovaniu pracovných príležitostí, takže nám všeobecne chýba nejaký koherentný rámec pre spoluprácu v týchto dôležitých veciach. A keď sa pozrieme na tú časť, kde sú naše odporúčania, tak môžeme skonštatovať, že všeobecne treba zdôrazniť, že je potrebné posilniť poprvé politický dialog a to treba robiť tak, že sa posilnia administratívne kontakty medzi ministerstvami v Afrike a v Európe. A tiež tam sa musí vyvinúť aj úsilie zo strany členských štátov. Musíme apelovať na vlády, aby uzavierali partnerstva. Aj keď inak nebudú nikdy tie partnerstva zásadné. Pokiaľ ide o o bezpečnosť, je dôležité ďalej posilňovať koordináciu medzi orgánmi EÚ a Afrikou. A nejde tu len o zdieľanie informácií, a chceme aj častejšie informácie medzi EP a panafrickým parlamentom, ale aj medzi e, africkými národnými parlamentami. Ďalej, pokiaľ ide o financovanie, je potrebné znížiť počet iniciatív a zlepšiť ich vzájomnú koherentnosť. Máme k tomu dobré správy. V roku 2014 vznikol panafrický program, to je taký prvý špecificky zameraný finančný nástroj, ktorý má pomáhať Afrike a je tam aj e, špeciálny finančný mechanizmus, aj schéma, ale je tam dosť obmedzené financovanie a hlavne nie je to prepojené s ostatnými finančnými režimami EÚ. Pokiaľ ide o Africkú úniu, aj oni musia zmeniť alebo zlepšiť svoju schopnosť a kapacitu čerpať tieto fondy. A rovnako je potrebné dosiahnuť lepšiu reciprocitu v projektoch, ako sú vzdelávanie, školenia, a v blízkej budúcnosti by to mala byť jedna z priorít a potom tie ďalšie odporúčania, ktoré sa týkajú mieru a bezpečnosti. To je jedna z hlavných priorít celého systému a je to dôležitý medzník na cestovnej mape. Jedným z hlavných cieľov je zvýšiť operabilitu tých programov v Afrike pre miera bezpečnosť a vytvoriť e, African Standby Force. Ide o krajiny partnerstva, ale neprebieha to úplne podľa toho stanoveného časového harmonogramu. E, tam sa zaostáva. Potom je potrebné posilniť mierové operácie v Afrike. To všetko je dobrý prvok na to, ako ďalej pokračovať. A potom ďalej, ako posilniť úsilie, aby aj Afrika prispievala do tohto fondu to je jeden z hlavných nástrojov a je dôležité, aby Afrika začala riešiť sama svoje problémy a aby prišla za svoje tieto myšlienky. Potom sú tu návrhy na zavedenie nejakou poplatku alebo dane vo výške necelých 2% a tam z tohto by sa mohol financovať napríklad mierový fond, ale zatiaľ sa to ešte do praxe nezačalo zavádzať výnimkou niektorých afrických krajín. A teraz dám slovo kolegovi. So in terms of democracy... Ďakujem. Čo sa týka demokracie, good governance a ľudských práv, chcem vyzdvihnúť to, čo súvisí s občianskou spoločnosťou, Chceme zabezpečiť skutočnú angažovanosť aktérov občianskej spoločnosti aj nad rámec všeobecných a formálnych vyjadrení. Prvé konkrétne e, kroky e, pri e, výročnom fóre Druhý bod sa týka rozdelenia demokratickej governance a občianskej účasti v partnerstve a e, týka sa to nielen procesov a demokratické procesy nie sú len voľby, Ide to nad rámec jednoduchých volieb. Aj úloha parlamentu by sa dala posilniť tým, že sa posilní kontrolná úloha parlamentu, e, čo môže zohrať silnejšiu úlohu v stratégii. Po tretie, otázka rodová. Môže sa vytvárať napríklad sieť medzi európskymi a africkými partnermi. A to je možné aj na parlamentnej úrovni medzi panafrickými parlamentármi a Európanmi. Pokiaľ ide o vývoj, prvá priorita, ktorú chceme vyzvihnúť v našej správe, je um, chceme znižiť ľudské práva migrantov. Ľudské práva sa spomínajú vo viacerých dokumentoch. A nie je to mainstreamované do jednej dohody e, medzi európskymi a africkými partnermi. Potom je tam koncept, ktorý treba vyjasniť, to je ten Integrated Management Board, A čo sa týka odporúčania, tie veci, ktoré sú prepojené, oni sú tie isté. E, tu treba veľmi pracovať na tomto prepojení a zároveň treba mať na pamäti, že vývoj má špecifický cieľ e, vymytiť chudobu. Čiže treba sa špecificky zameriavať tej rozvojovej politike a politika sa musí orientovať na priority afrických a európskych krajín, teda vymytiť chudobu. A nejde iba o potlačenie migračných tokov, to je európska priorita, ale to nie je hlavným cieľom rozvojovej politiky. Regu- pravde- teda regulárne migračné kanály by mali byť súčasťou balíka eh, na zniženie nelegálnej migrácie, na vytvorenie regulérnych mm, kanálov súvisiacich napríklad s pracovnými príležitosťami. A môžu byť bezpečné spôsoby na migráciu bez riskovania ehm, nejakých e, bezpečnostných problémov. Potom odporúčanie súvisiace s digitálnymi zručnosťami a mm, gramotnosťou. Používanie digitálnych technológií a služieb môže prispieť k rýchlejšiemu e, sociálnemu hospodárskému vývoju. Ďakujem, Bernardo. Čo sa týka posledných dvoch prioritných oblastí. Prvá je udržateľný a inkluzívny rozvoj, ako už zaznelo, ako spomínala Nikoleta, bolo to veľmi relevantné. Dnes tie mechanizmy, ktoré etablujú na, sú etablované na európskej úrovni, aby posilnili investície, e, tých mechanizmov je príliš veľa, sú príliš komplikované a príliš ťažko sa na to obracajú investori. a sú potrebné odporúčania na posilnenie v regióne, zameranie na využívanie zdrojov udržateľným spôsobom, aby sa využili zdroje v Afrike, ktoré sú e, aj predmetom obchodu EU-Afrika, integrovaný prístup k využitiu národných, e, prírodných zdrojov. To bolo zvýraznené v spoločnom komunike aby tam boli sociálne a environmentálne faktory, ale zdá sa z toho, čo je v tom oznámení ťažké, je, že ako sa dajú tieto faktory e, posúdiť, integrovať do dialogu. Takže okrem stability a environmentálneho zamerania treba preskúmať e, regulačné dimenzie, ak teda nemá byť panafrický povinný rámec, e, aspoň by tam malo byť nejaké, nejaký spoločný základ, aby sme garantovali dostatočnú úroveň investície zo zahraničia. A na druhej strane, aby sme dali viac právomocí na kontrola aktérov, ktorí sú v tejto oblasti. Keď sa pozrieme na zdroje, je dôležité rozvíjať a podporovať lokálnu výrobu a spracovateľské kapacity, najmä v prospech občanov kontinentu Iba takto sa, dajú posilni, sa dá posunieť vnútorný dopyt vnútroafrického obchodu, čo je jedným z cieľov tejto stratégie obchodovanie s tovarom medzi EU a Afrikou je najmä v oblasti surovín a prírodných zdrojov. 50-60 týchto zdrojov idú na európsky kontinent bez nejakých transformačných procesov a je dôležité posilniť kapacitu vyrábať priamo na kontinente. Aby sa to dosiahlo, je veľmi dôležité, najmä pre otázku energetických zdrojov. A pokiaľ ide o prístup eh, k eh, moci v regióne, tak musia tam byť e, atraktívne regulačné rámce, aby sa vytlaštila cesta takémuto vývoju. Zároveň EÚ musí spolupracovať s partnermi, ako sa to udialo napríklad v Stredomorí, Medreg, Medcok. Aby regulačné orgány v regióne spolupracovali aby teda vytvorili základné regulačné rámce a pritiahli viac investícií, aby tam bola istota právny štát pre investorov a napokon, aby sa využilo to, čo sa už urobilo v e, sektore agropotravinárstva, čo sa týka potravňovej bezpečnosti a e, technológií, na bezpečnosť potravín, aby sa transferovali, kap, transferovali kap, technológie na budovanie kapacít do týchto dôležitých sektorov pre africké hospodárstvo. A to sa dá rozšíriť aj na ďalšie sektory. To je dôležité, pretože leitmotívom je, aby v centre tohto vývoja boli africkí občania. aby mali nástroje, aby mohli investovať, aby to posilnili z dola nahor tento sektor, čo bude prínosné pre všeobecný obchod medzi Afrikou a EÚ a aby sa našli spôsoby, nové spôsoby, ako nahradiť tento e, obchod a rámce EPA, čo nie je až také efektívne, ako sme očakávali. A potom ešte odporúčanie k piatej priorite, globálne výzvy. Dôležité je, že mali sme dobré signály z posledných kop v Paríži a tak ďalej. Prepojenie energetickej politiky a klimatického konania, klimatické akcie. To je dosť zásadná téma na globálnej úrovni, ale je to veľmi dôležité pre Afriku a Európsku úniu vzhľadom na rôzne výzvy, ktoré to kladie pred naše spoločnosti. EÚ podporila veľmi ambiciozne iniciatívy v oblasti zmierňovania, napríklad šírenie obnoviteľných zdrojov, posilnená kapacita udržateľných e, čistých e, elektrární, ale dá sa urobiť ešte niečo v adaptácii, pretože bohužiaľ účinky klimatickej zmeny sa dotknú kontinentu či kontinentov, takže musíme byť pripravení na zvládnutie týchto víziev cez adaptáciu a to chýba v tej stratégii. Ďalší dôležitý aspekt je pokúsiť sa nájsť a posilniť zelené financie, ktoré sa uplatňujú nielen na projekty energetiky, ale všeobecnejšie na energetický sektor na kontinente. Veľký dôraz by mal byť na rozvojovej agende 2030, než na spolupráca medzi EU a Afrikou sa nepodobá ničomu, ako bola tá mileniová iniciatíva EU Afrika, to treba podporiť, rozbehnúť, aby sa to integrovalo do partnerstva, nie len do tých dvoch strategických dokumentov medzi EU a Afrikou, ale aby sa to samotné integrovalo do partnerstva, aby sa aj na lokálnej úrovni uplatnilo to, čo zvýrazňujú a čo sa snažia dosiahnuť tie rozové ciele. A potom je tam ten scenár pokotonu, aby sme sledovali túto, eh, aby teda spolupráca a dialog boli otvorené. A mohli by sa otvoriť aj sporné otázky, takže treba mať otvorený dialog tomto kódexe medzi EU a Afrikou. Um, thank, thank you very much for giving us that. Ďakujem veľmi pekne za tento prehľad. Vo veľmi dobre načasovanom momente, keďže na budúci týždeň máme uh, tam uh, ten summit. Charles Goerens ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám viaceré otázky, ale budem sa sústredovať na niekoľko prvkov, ktoré sa mi zdajú byť dosť elementárne. Pani Pirodzi, nadnesla partnerstvo medzi EÚ a Afrikou a vo forme politického dialogu ľutujúc, že nie je dostatočne stretnutie medzi tými dvomi e, summitmi, teda e, nie je dostretnutie na vysokej ministerskej úrovni. Takže ak hovoríme o stratégii EÚ afrika je to asi príliš veľké na e, jedno, teda <laughs> jedno veľké kus, príliš veľké naprehnutie. Uh, No a máme e, takúto stratégiu, ktorú musíme si uvedomiť, že treba začať u nás. Mňa nezaráža to, že ten politický dialog nefunguje až tak dobre, pretože ak sa nedostatočne stretávajú ministri, No pozrite sa napríklad na Rada ministrov pre rozvoj e, v EÚ. Pozrite sa, niektoré členské štáty ani nemajú ministra pre rozvoj a ak majú poslať niekoho na takúto radu pre ministra pre rozvoj, tak ani nemajú tam nikoho, kto by bol zodpovedný, koho by mohli vyslať povedzme do Afriky. A po druhé, e, otázka je, že zvykli si vyjadrovať sa za EÚ. Spomínam si v Kinžase, myslím, že v roku 2010 nebol tam žiadny minister, ktorý by zastupoval EÚ na stretnutí medzi teda komisiu, teda na tom zastanutí EÚ a KP. Pani Ashton sa rozhodla, že tam nebude nikto, že ona bude e, zastupovať EÚ, ale ona nemohla, teda nemohla hovoriť všetko. Čiže treba sa rozhodnúť, kto bude robiť čo, s akým mandátom Myslím si, že treba definovať určité misie a myslím, že tu začíname tak povedať od nuly. No, nespochybňujem talent pani Mogherini, má určite talent a vie, ako um, ísť na veci, ale nemôže urobiť všetko. Čiže to je prvý aspekt. To je možno taká introspekcia, taký pohľad dovnútra, ktorý si musíme najprv my urobiť u nás doma. No potom tu bol návrh, myslím, že pán Sartori ho predniesol, si sa potreby eh, teda zavisieť sa na tým post, postkotonu v Abidžane. Áno, určite, samozrejme. Je to príležitosť a treba eh, si na to vyhradiť čas, aby tam bola možná panelová diskusia, kde sa predverú práve tieto otázky, že čo sa bude diať. No a posledná vec, to sú investície. Myslím, že Aj tu bola spomenutá taká medzera, že tie investície nie sú dostatočne e, zamerané na realizáciu cieľov udržateľného rozvoja. Môžu sa realizovať investície, ktoré napríklad slúžia na podporu alebo na e, posilnenie HDP krajiny, fajn. No ale v končnom dôsledku tento hospodársky pokrok musí slúžiť aj občanom tej krajiny. Na koho sú vlastne, komu sú určené všetky tie podpory, pomoc eh, ekonomická. Čiže bolo by dobré položiť si tieto otázky, napríklad, či Afrika dokáže uniknúť pasci Južnej Af- Ameriky kde sa mal zabezpečiť hospodársky e, rozvoj, áno, super, ale sú tam stále rastúce nerovnosti medzi ľuďmi, takže toľko politické posolstvo EÚ. Tento aspekt mi možno trošku sa zdá, že prišiel skrátka. Ďakujem. Pán Ponga, náš spravodajca za Európsky parlament pre africkú stratégiu. Viem, že mnohé z vašich odporúčaní eh, sa, tak povedať, prekryvajú s našimi odporúčaniami zo správy, ktorá bola veľkou väčšinou schválená minulý týždeň. Takže nech sa páči, pán spravodajca. Euh, Ďakujem. Je to presne ako hovoríte, pani predsednička vo vašich dnešných vyjadreniach na túto tému je mnoho prvkov, ktoré boli spomenuté aj v tej správe, ktorá bola minulý týždeň v Štrasburgu od uh, hlasovaná. Hovoríte o nedostatku politického dialogu. Naša správa vyzvihuje túto potrebu posilnenia politického dialogu medzi našimi kontinentmi. Takisto vyzdvihuje to, že ten mandát E, teda je tam konferencia na vysokej úrovni v tomto politickom dialogu, teda na zblíženie afrického kontinentu a európskeho kontinentu. A mnohé tieto aspekty sú pre nás, pre Európsky parlament, takými principiálnymi osami, o ktorých sa bude v abyčení koncom mesiaca diskutovať. To sú zásadné body. Takže jeden z tých bodov, ktorý ste vyzvihli, to sa týka finančnej autonómie Euroafrickej únie. To je tiež spomenuté v našej správe že Africká únia by sa si mala nájsť e, zdroje, ktoré jej umožňa pokročiť, trošku sa odputať vy ste to spomínali po svojom vystúpení pred chvíľočkou. Takže toľko som chcel povedať. Naša správa má mnoho spoločného s tým posúdením, ktoré ste vy teraz predniesli. A táto správa ešte posilňuje tie odporúčania, ktoré ste dali vy na konci vášho vystúpenia. Ďakujem. Ďakujem, nevidím ďalších prihlásených tejto téme. Ešte sa spýtam jednu vec. Ja viem, že ste sa pozerali na hodnotenie našej európskej stratégie v Afrike, ale istotne ste expertom, pokiaľ ide o Afriku, ale robia sa to aj iné štúdie, takže neviem, či ste nerobili nejaké porovnanie, pokiaľ ide o vzťahy EÚ a Čína, a ako sa menia tieto vzťahy, aké vzťahy má Čína, Afrika, my vieme, že africké krajiny teraz majú možnosť eh, ohľadne toho, že s kým chcú mať kontakty. Neviem, či ste robili nejaké iné podobné práce ohľadne toho, čo sa momentálne eh, robí. Takže teraz by som prizvala komisiu, neviem, že či majú niečo, čo by mohli povedať k tejto téme. Ja viem, že tu pána Golfio máme, ktorý prišiel už dopredu možno by niečo vedel povedať už tomuto bodu, pretože sa bude venovať o náš ďalšiemu. Takisto pán Van Merbe, ktorý bude reagovať na túto štúdiu. Ďakujem pekne, takže dovolte mi najprv zablahoželať za tú úlohu, ktorá bola veľmi dobre zvládnutá. Je skutočne dosť ťažké pozrieť sa na to všetko, čo my robíme v rámci nášho partnerstva. Nie je to jednoduché, takže hlavne by sme sa chceli hlavne vyjadriť pochválne, pokiaľ ide o prácu, ktorá tu bola odvedená. A čo je ťažko veľmi, často veľmi ťažké v rámci týchto, v rámci týchto postupov, že ako vlastne ďaleko zájdeme. My vieme, že tieto partnerstva sú veľmi komplexné a snažíme sa sústrediť na viaceré priority, e, pokiaľ ide o jednotlivé kontinenty. Napríklad pokiaľ ide o partnerstvo kotonu, tam je to iné. To znamená, my sa snažíme robiť tieto štúdie a možno tu v tej štúdii chýba, lebo postrádame niečo, čo sa robilo v rámci hodnotenia toho, čo robí Európskej únie prostredníctvom jednotlivých nástrojov, napríklad programy, ktoré tu máme, v rámci panafrických programov a čo vlastne sa robí prostredníctvom iných nástrojov a viem, že to je ťažké a viem, že sú tu aj ďalšie nástroje, správne ste na to poukázali, takisto sú tu členské štáty, ktoré sa venujú týmto témam, takže či to prispieva v rámci tohto kontextu takisto, ja si uvedomujem, že to je veľmi komplikované a dúfam, že obdobie postkotonu nám umožní lepšie sa pozrieť na celkovú spoluprácu s Afrikou tým, že sa zosúľadí Kotonu a vlastne spoločnú stratégiu medzi Európskou úniou a Afrikou. A takisto budeme vychádzať a využívať aj tie nástroje, ktoré tu máme. Máme tu napríklad diskusiu ohľadne obdobia po roku 2020. Ako viete, ešte zase nemáme negociačný mandát, pokiaľ ide toto obdobie, ale ako tu správne bolo povedané, a budeme tu mať summit v Pekingu, kde vlastne budeme hovoriť o týchto témach. Takže v každom prípade táto spolupráca je vítaná. Takisto pokiaľ ide o poznámky, ktoré by som spomenul, pokiaľ ide o tie odporúčania, ktoré si spomenul, ale nemuseli by sme sa teraz venovať práve až takýmto detailom. Môžeme o tom hovoriť skôr neskôr, formálne alebo neformálne. Ďakujem pekne. A ešte pokiaľ ide o summit, Chceli ste niečo aj k samitu? Možno by ste mohli povedať niečo, pokiaľ ide o to, čo sa plánuje budúci týždeň. Viete, že sa už vyrokovalo nejaké vyhlásenie. Ak máte informácie, pomohlo by nám to tu vo výbore. Dnes vlastne, e, keď som tu, tak môj kolega sú Vadis, e, pretože hovor, tam sa pripravuje znenie politického vyhlásenia, pripravujú sa aj ďalšie dokumenty, takže všetko momentálne je v forme prípravy a e, do konca týždňa sa to má pripraviť. Vieme, že sú tu nejaké sporné otázky, ktoré teda dúfame, že vyriešime predtým, než budeme mať 26. to ďalšie zasadnutie. Máme z minulosti skúsenosti, že niektoré z týchto komplikovaných otázok sa potom doriešia skôr na tom neoficionálnom, na tej neoficionálnej úrovni, predovšetkým pokiaľ ide také témy ako spravodlivosť, ale pokiaľ ide o témy beztresnosti, to sú témy, ktoré vlastne my potom neskôr budeme doriešovať a potom budeme mať minister, stretnutie ministrov 28. pokiaľ ide program 29. a pokiaľ ide o sami, tak tam je dohoda medzi partnermi, takže tam nie je nejaký problém zatiaľ, ale pokiaľ ide o tie jednotlivé detaily, že ohľadne toho, čo sa príjme, pokiaľ ide o tie osy priorít, prioritné osy, tak tam sa ešte stále, tam vlastne prebiehajú tie údaje. Bude to aj pán Juncker, ktorý bude hovoriť k týmto témam a urobiť sa všetko preto na to, aby to bolo pripravené potom na ten summit. A my sa samozrejme tešíme na tie odporúčania a vychádzame z toho, že sa to bude potom nakoniec prezentovať na samote samotnom. Bude sa potom hovoriť o tom aj na úrovni pána Junkera a pána Tuska. Ďakujem pekne, takže tým sa dostávam k našim e, odborníkom, kto bude ako prvý. Ja budem teda reagovať na niektoré z tých tém, pokiaľ ide napríklad inštitucionálne politické aspekty, a potom dám slovo kolegom. Takže najprv, pokiaľ ide o tie pripomienky zo strany Európskej komisie, vieme, že tá štúdia vlastne hodno, mala vyprodukovať všeobecné hodnotenie partnerstva medzi EÚ a Afrikou a na to, aby sa to urobilo, bolo treba splniť ten limit 30 strán, takže nebola tu možnosť ísť nejako do detajlov, pokiaľ ide o tie odlišné finančné nástroje, takisto aj tie príspeky zo strany členských štátov. To môže byť téma možno ďalšej štúdie k tejto téme. Ale o čo sa my snažíme v rámci týchto štúdií je zdôrazniť skutočnosť, že partnerstvo samotné je v podstate dôležitým rámcom pre spoluprácu medzi inštitucionálnou a politickou rovinou medzi obidvomi kontinentami, ale takisto treba povedať, že je to veľmi široko koncipované. Bolo to prijaté pred desiatimi rokmi v časoch, keď Európska únia a Africká únia boli odlišnými organizáciami a vlastne aj tá realita priamo v teréne v Európe aj v Afrike boli odlišné. Takže o čo sa snažíme? Snažíme sa predložiť niektoré nápady a myšlienky, pokiaľ ide o obnovu týchto partnerstiev. Európska únia sa už snaží e, týmto spoločným vyhlásením, ktoré bolo publikované v maji, postupovať takýmto spôsobom. Môže to považovať ako krok dopredu v tom duchu, že vlastne v rámci tohto spoločného vyjadrenia tu máme snahu zo strany Európskej únie sústrediť sa viac na špecifické priority, ktoré sú dôležité pre Európsku úniu, na to, aby sme strategizovali ten vzťah medzi Európskou úniou, Európou a Afrikou. Ale hlavný problém, pokiaľ ide o spoločné vyhlásenie, je, že je to vlastne na 100% európsky produkt, ktorý nebol pripravení v spolupráci s partnermi z Afriky a je tam nedostatok tej vízie zo strany Afriky. Takže preto ten ďalší summit nad rámec toho, čo už bolo doposiaľ naplánované, To by jednoducho sa malo sústrediť na tieto kľúčové strategické priority do budúcnosti a samozrejme treba nájsť aj spoločnú platformu na to, aby sa objel, obnavil tento, toto partnerstvo. Pokiaľ je ten inštitucionálny aspekt, tak súhlasím s tými komentami, ktoré boli predložené. Je to napríklad otázka, pokiaľ ide to, že tu boli tie zasadnutia medzi komisiou a africkými partnermi, to je veľmi dobré, aby sa predkladali sektoriálne politiky, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili konkrétne záväzky na najvyššej politickej úrovni zo strany členských štátov. A to sa dá urobiť iba vtedy, ak ministri, ktorí vlastne reprezentujú členské krajiny v Európe a v Afrike, budú zaangažovaní do tohto partnerstva. A to, týmto sa počítalo v rámci toho partnerstva na samom začiatku, ale ak sa napríklad pozrieme na terajšiu prax, tak vidíme, že tie zasadnutia ministrov to bolo tá, to slabé ohnieko v rámci tohto procesu. Mám tu napríklad výnimky, ako napríklad sami vo Valete, ktorý bol jasnou reakciou na to, aby sa stanovili priority pre jednotlivé členské štáty a preto tam bola aj veľká účasť. Členské štáty aktívne k tomu prispeli. Ale samozrejme, tie výsledky samitu môžu byť posúdené v takom zmiešanom duchu, predovšetkým pokiaľ ide o pohľad afrických partnerov. Oni to vnímali skôr ako taký jednosmerný dialog a nie ako plnú výmenu názorov medzi Afrikou a Európou. Pokiaľ ide o vzťah, e, zmena vzťahu medzi Európou a Afrikou, to treba jednoducho prispôsobiť na novú medzinárodnú e, realitu a treba brať do úvahy aktivity jednotlivých aktérov. Samozrejme, Čína je momentálne číslom jedna, pokiaľ ide o konkurenciu, možno aj partnerom, ktorý, ktorého môžu zvážiť. Samozrejme, boli tu určité po- snahy zo strany Európskej únie, aby sa spustil dialog s Čínou a s Čínou aj s Afrikou, pokiaľ ide o budúcnosť afrického kontinentu, ale treba povedať, že výsledky sú nie veľmi dobré zatiaľ. Sú tu základné otázky, ktoré súvisia s týmto prístupom, ktoré vlastne e, sa rozvíja v rámci jednotlivých sektorov a tá hlavná myšlienka za tým súvisí s tými podmienkami, s kondicionalitou. Jeden z hlavných bodov, ktorý je dôležitý, je práve tá kondicionalita pre Európsku úniu a Čína ponúka úplne iný model, ktorý je pravdepodobne zaujímavejší pre afrických predstaviteľov. A myslím si, že v tomto kontexte Európska únia by sa mala držať hlavne tých hodnôt a prístupov, ktoré boli doposiaľ rozpracované, ale zároveň treba sa pozrieť aj na taký dynamickejší rámec možnej spolupráce, pre všetkým pokiaľ ide o dôležité sektory, ktoré tu boli už predtým vymenované, ako napríklad pre pojenie sieti, infraštruktúr, vytváranie pracovných príležitostí a tak ďalej. To sú záležitosti, ktoré si ja myslím vlastne sú pre ten trialog Číny, Európskej únie a Afriky. Ďakujem. Chcete k tomu ešte niečo povedať? Nech sa páči. Áno, budem stručný. Pokiaľ ide o globálnych aktérov, súhlasím s tým, že ten rámec sa zmenil, že už tu nemáme iba Čínu a krajiny Perského zálivu a Indiu. Treba si teda uvedomiť, že nové vzťahy medzi Afrikou a Európskou úniou sú teraz v širšom kontexte, či sa nám to už páči alebo nie, ale toto je jednoducho globálny rámec a e, teda treba oceniť, chcel by som oceniť parlamentnú správu, ktorá spomínala niektoré z týchto bodov a to je veľmi pozitívne. Ďakujem. V stručnosti z mojej strany, pokiaľ ide o investície, pokiaľ ide o prepojenie s tými cieľmi rozvojovými, ak sa pozrieme na cestovnú mapu do roku 2017, tak tieto rozvojové ciele sú spolu s klímou iba súčasťou tých globálnych cieľov a vzhľadom na ten dopad týchto dvoch aspektov pre kontinent a pre vzťahy medzi Európskou úniou a Afrikou, tak to bude kľúčové, čo treba urobiť. Musíme sa snažiť spojiť tieto otázky, to znamená rozvoj vo všeobecnosti klimatické otázky, prístup k udržateľným zdrojom a treba to využiť. Musíme sa snažiť, aby sa využívali a vytvoriť rámec taký, ktorý by umožnil kontinentu e, smiešať tieto tri faktory a využívať ich na to, aby sme dosiahli udržateľný rozvoj a ešte ďalšia vec, aby sme vytvorili aj právny rámec, ktoré by umožnili nové investície a ktoré by skutočne zaznamenali to prepojenie medzi hospodárskym rozvojom a udržateľnosťou tohto hospodárskeho rozvoja. A ešte spomeniem teda e, energiu. Ak sa pozrieme na úlohu Číny v tomto regióne, vidíme, že tie investície čínske sú skutočne veľmi dobré, veľké vlastne predčili už to, čo investuje Svetová banka, Európska investičná banka, členské štáty Európskej únie, Spojené štáty americké a ako vlastne spomenula aj Nikoleta, tá atraktívnosť týchto investícií je pravdepodobne iná porovna, pre africkú perspektívu a čo môžeme my urobiť je, že si to spojíme alebo prepojíme s takým celistvým rámcom, aby sme lepšie holisticky chápali vlastne tú energetickú otázku aj jej súvis s klimatickými témami a možno aj s rozvojovými otázkami celého kontinentu a možno to je najlepší a jediný spôsob, ako môžeme byť vnímaní atraktívnejšie z globálneho hľadiska porovnaní, to tak môžem povedať, s Čínou, s e, Indiou alebo s krajinami Perského zálivu. Takže to je niečo, o čo musím pravdepodobne hovoriť ešte viac, to znamená ten širší kontext a, a môžeme pravdepodobne hovoriť o tomto aj s Robertom. Ďakujem za to, že ste prišli, prezentovali vašu štúdiu, skutočne nám to pomohlo. A pomohlo to aj práci pána Pongu a je to zaujímavé pozadie a informácie, aj pokiaľ ide o summit, ktorý sa bude konať budúci týždeň. Takže teraz e, dáme krátku prestávku, aby sa vymenili panelisti. Nech sa páči, pán Ridolfi, môžete prísť k k predsedníckému stolu. Okay, colleagues, moving on now to item 7. Dobre kolegovia, takže prejdeme k téme 7. Bodu 7, čo takisto týka Afriky, je to investičné možnosti v rámci Európskeho fondu pre držateľný rozvoj. Vieme, že minulý rok sme intenzívne sa venovali tomu, aby sme získali zriadenie nového fondu, a tá myšlienka za tým bola, že tento fond by mal pomôcť získať investície do Afriky a do a susedných krajín, ale predovšetkým do krajín, kde ďalšie investície jednoducho nemôžu ísť. Komerčné investície sú príliš rizikové a je to veľmi dôležité dostať tie investície aj do týchto zraniteľných štátov. Takže skutočne sa teším, že tu máme Roberta Ridolfio, ktorý je už tu, bude hovoriť o EFSD. Je jeden z architektov tohto fondu pre rozvoj. Povie nám viac o tom, čo sa dá urobiť na to, aby sa dalo investovať viac. Predtým sme tu mali prezentáciu z UNICEF o ide demografické vízie v Afrike. Začalo sa teda tematicky od začiatku storočia. Mm. V budúcnosti bude jeden jedno z 13 detí s Nigerčanom, takže bude sa o tom hovoriť aj na samite budúci týždeň. Otázka, ako zabezpečiť prosperitu a pracovné príležitosti pre Afriku. Takže je to veľmi dôležitá diskusia a my sa tešíme na túto tému. Takisto tu máme hostia s veľkou skúsenosťou zo súkromného sektora. Je to pán Michael Landau, ktorý je CEO z CTI Afrika Nurčdíva, bývalý, predseda, bývalý podpredseda, ho vlastne pozval na základe jeho skúseností. Takže tešíme sa za, z toho, že ste medzi nami a že si vás o chvíľu vypočujem. Ale chcela by som teraz dať slovo predovšetkom pánovi Ridolfimu. Nech sa páči, máte slovo, Luigi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu, ktorý dal takýto intelektuálny vstup, pokiaľ ide o tento e, investičný plán na to, aby z toho bolo to, čo to momentálne je. Externý investičný plán je dobre pripojený napríklad aj s tým, čo tu práve pred pár minútami bolo povedané, v tom zmysle, že vlastne to je zakotvené do rozvojovej politiky Európskej únie. Ja viem zo skúsenosti, že keď hovoríme o tom, že politický dialog nefunguje príliš dobre, tak ja vidím, že tie pozitívne aspekty tých krajín, kde to funguje, kde sa zaznamenal pokrok, napríklad pokiaľ ide o investície, tak tie investičné klímy e, pokiaľ ide o byrokraciu, aj pokiaľ ide o korupciu, alebo na druhej strane zákony alebo legislatíva, ktorá umožňuje investície, to je zase veľmi dôležité na to, aby sa takéto investície robili, to je pilier 3, ako si iste dobre spomínať. A pokiaľ je pilier 1, o ktorom budeme hovoriť dnes, o tých piatich oknách, to je vlastne vyjadrenie týchto investícií, pokiaľ ide o tie sektory, eh, ohľadne týchto jednotlivých prístupov, akým spôsobom chceme tieto investície vlastne realizovať. Takže ja som tu vlastne dnes na to, aby som sa poďakoval za ten zrýchlený proces, aby som vám povedal, že momentálne sme stále pod tlakom. Momentálne sa považujem za takého otca toho EIP a momentálne hľadáme adoptívnych rodičov pre eh, ten EIP, aby to mohlo pokračovať ďalej. A pokiaľ ide o demografiu, Linda, tak by som povedal iba toľko, že treba sa pozrieť na demografiu ako pozitívny aspekt dnes budem veľmi odvážny popoludní. Súčasné hospodárske teórie, ktoré sa vyučujú na hospodárskych, na ekonomických univerzitách, tam sa hovorí o kritickej mase spotrebiteľov vo vzťahu k trhom, takže ne, prečo nevnímame túto demografiu ako pozitívnu otázku títo ľudia, vytvoria hospodársky rozvoj, avšak tá veľká výzva je, aby tento rozvoj bol udržateľný ale títo ľudia budú v priemere viac vzdelaní ako napríklad my pred 15-50 rokmi. Takže je tu možnosť, že to môže doplniť tie nedostatky, ktoré tu máme, ak sa, ak sa pozrieme na tých posledných 20 rokov. 2050 to je také kritické obdobie, kde budeme musieť nájsť 400 400 miliónov pracovných príležitostí. Takže pozrieme sa na to, ako sa tá situácia má. 28. septembra sme napríklad hovorili v rámci strategickej rady. Mali sme tu troch spravodajcov, bola tam Linda. Hovorili sme teda o tých oknách, ktoré boli schválené a takisto to boli potom aj nejaké témy, ktoré sa týkali e, pravidel postupu rokovacieho poriadku. Byrokracia musí vždy do toho vstúpiť. 7. novembra sme sa mali operačnú radu, kde sme hovorili o prehlbovaní tejto verzie týchto okien, ktoré tu vy vidíte dnes. A 24. novembra sme, to e, aspoň dúfame, že budeme môcť vyhlásiť na partnerskom samite tieto okná, pretože komisia by vo štvrtok mala prijať tieto okná v rámci rozhodnutia Dúfam teda, že všetko sa správne vyvinie. keď sa tu hovárame, tak sa práve robia rozhodnutia. 29. novembra sa vyhlási summit EU-Afrika a vyprodukujeme určite také usmernenia, taký manuál, návod, taký elaborát, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako môžeme v tejto téme postupovať. Máme veľa otázok a nie všetky z tých detajlov boli už rozpracované, ale je tu dosť informácií dnes na to, aby sme vysvetlili, že ako to bude fungovať. A takisto by som vám chcel dnes to vysvetliť, aby ste boli takými veľvyslancami eh, tejto témy voči súkromným investorom. Na začiatku decembra budeme hovoriť o tých prvých dvoch, troch oknách, to sa týka klimatických zmien, obnoviteľná energia, urbárne, udržateľné mesta a takisto okno poľnohospodárstva, to znamená klimatické zmeny v kontexte udržateľného hospodárstva, polnohospodárstva a v januári budeme musieť zasa predložiť návrhy. Komu ideme predkladať tieto návrhy? My sme požiadali, nás požiadali, aby sme ich predložili patričným inštitúciám. Ktoré sú tie patričné inštitúcie? To sú rozvojové banky, grosso modo, to znamená Európania, Európska rozvojová banka, takisto eh, Agent Frances, FMO a ďalšie a môžem vám povedať hneď teraz, že už teraz vlastne v decembri budeme sa venovať tomu, aby sme tlačili na členské štáty, aby si tieto vytvorili svoje vlastné rozvojové agentúry. Zatiaľ ich je málo. 28 členských štátov má iba 10 alebo 12 a my chceme vytvoriť oveľa viac a chceme prizvať ďalšie členské štáty Európskej únie na to, aby rozvinuli určité departmenty na ministerstvách. Aby rozvíjali buď špecifické jednotky alebo služby na ministerstvách, ktoré sa budú venovať tomuto bodu. Nemalo by to byť len 4-5 krajín, ale tieto agentúry by mali pokryť viacej e, krajín. Potom e, chceme aj ten regionálny rozvoj, južnú, západnú, východnú Afriku a teda robíme také hodnotiace kritéria, aby sme vedeli, ktoré krajiny môžu poberať túto pomoc alebo sa môžu kvalifikovať na spoluprácu s akými produktami, s takými finančnými produktmi, ktoré by čiastočne dávali túto záruku Eh, na, investič, na súkromné investície, aby sa to mohlo venovať eh, do viacerých sektorov, napríklad poľnohospodárstvo, energetika a tak ďalej. A keď budeme mať veľa aktérov, ktorí budú tento finančný produkt rozvíjať, tak na našej strane aj v komisii budeme mať väčší výber, aby sme vybrali tie najlepšie ponuky, pokiaľ ide o dopady na vytvorenie pracovných príležitostí oblasti klimatických zmien a podobne, takže tu nám ide o zvolenie najlepších ponúk. To platí ale aj pre geografické destinácie, teda nejde len o investície do tzv. jednoduchých krajín, ale aj do tých zložitých, komplikovaných. Ak dostaneme návrhy do konca januára, tak ich preštudujeme preberieme to aj z EIB a ona bude mať tým odborníkov, ona bude na jeho čele a oni budú študovať ekonomické aspekty. Zapoja sa aj všetky služby Európskej komisie v oblasti e, sociálnych a environmentálnych aspektov. Toto všetko spracujeme a pôjdeme na operačnú radu a tam navrhneme E, projekty na schválenie. Predpokladáme, že už v prvej polovici roka 2018 podpíšeme prvé kontrakty a ak tie prvé členské štáty vytvoria taký prípravný plán, tak ja im hovorím, áno, už teraz e, kontaktujte súkromné firmy a to bude taký akýsi nástroj, na to, aby e, sa tie investície in situ na mieste viacej rozvíjali, používali. Vytvoríme samozrejme monitorovací systém a predpokladáme, že tieto investície vytvoria nové pracovné príležitosti. My to budeme kontrolovať hĺbkovou analýzou a tak ďalej a tak ďalej. Teraz vysvetlím tých 5 oblastí. Strategická rada to veľmi nadšene podporila alebo sa na tom zhodla. A je tu jedna vec, ktorá sa tými piatimi oblastiami nejakým spôsobom prelína alebo ťahá. A to je to riziko mes- e, miestnej meny, pretože ak investujete v eure a je tam isté riziko, tak Samozrejme môže dojsť k devalvácii alebo k strate hodnoty, tak všetci sa chcú nejakým spôsobom eh, zabezpečiť alebo mať záruku proti takejto fluktuácii, ale to je dosť zložité a zároveň aj finančne náročné. A preto sa snažíme nájsť nejaký návrh, ktorý by pokrýval všetky tieto oblasti. Poprvé, udržateľná energia a prepojenosť. Tu sa to už asi najviac rozpracovalo a máme niekoľko návrhov v tejto oblasti, pretože už na tom niekto pracuje. Príkladom je náhrada záruky off-taker. Máme nejakú krajinu X, ktorá sa zaviaže, že bude nakupovať elektrickú energiu za 9 centov za kWh napríklad po dobu 25 rokov. A táto záruka nie je vysoká, takže investori môžu váhať, a ak sa do toho vrhnú. A my sme sa do toho snažili zapojiť a znížiť verejné zadlženie, ktoré sa vytvorí niektorými tými zárukami a vstúpime do toho my prostredníctvom toho záruky 3A a potom máme aj MSP. Napríklad v udržateľných mestách. Máme aj udržateľné polnohospodárstvo, alebo stavbarstvo, stavebníctvo, to je tiež vynikajúca oblasť, kde sa dá vytvoriť naozaj veľa pracovných príležitostí. Digitálna oblasť, tam je určite trh pre financovanie v tejto oblasti a my sa zameriame napríklad na platformu mm, pre mikroúvery, pre digitálne služby a tak ďalej. Potom tam máme aj veci alebo pre e-government, e, teda elektronické riadenie veci verejných. Teda tá e, prepojenosť, prístupnosť je dôležitá. Môžete si to sami prečítať, ja to tu nebudem celé do detailov rozoberať. záruka sa bude štrukturovať tak, aby sa znížila, znížilo reálne vnímané riziko a to má za úlohu prilákať súkromné financovanie, mobilizovať treba aj penzíne dôchodkové fondy. A tu potrebujete peniaze z našej záruky a to je veľmi rizikové a na tomto základe vytvoríte akési prízemie, to sú tie rozvojové banky, ktoré dvakrát, trikrát násobia ten strop a potom na to prichádza to prvé poschodie, prvá vrstva fondov, ktoré už táto vrstva nie je taká riziková. To vysoké riziko preberáme na seba my a potom sa môže stať, že z tých 100 miliónov môžu byť aj 2 miliardy. Vo financovaní to je akési kaskadovité financovanie, kde máme rôzne miery rizika pre rôznych investorov. Po tomto financovaní pre malé a stredné firmy a mikrofirmy alebo mikropodniky, tak sú eh, aj mikrosektorové veci, tak je možné prijať aj väčšie riziko e, geografické, pretože sa práve zníži to riziko súvisiace s odvetvím. V tejto oblasti sme e, veľmi často povedali, že tu budeme potrebovať iných aktérov. Napríklad IFC zo Svetovej banky, IFED, Medzinárodný fond pre E, polnohospodársky rozvoj. Musíte akceptovať, že keď prichádzame k tomuto financovaniu MSME, tak sa dostávame do takých krajín, ako je Somalsko. A tam je naozaj zaujímavé napojenie s takými organizáciami, ako je Cordis, my podporujeme interakciu medzi finančnými inštitúciami a poloobchodnými mimovládkami, ktoré, alebo polokomerčnými mimovládkami, ktoré tam pôsobia. Nemôžete mať rovnakú štruktúru pre MSP napríklad v Nairobi alebo v Somálsku alebo v Strednej Afrike. Jednoducho to nefunguje potrebujete mať aj iné podnety, sú tam iné rizika a tak ďalej. To musí vychádzať z toho fondu aby to vôbec bolo realistické. Práve v tejto oblasti dochádza k vytváraniu pracovných príležitostí a teraz sa dostávame e, k udržateľnému poľnohospodárstvu, v podnik, podnikanie na e, vidieku alebo agriobchod. To je tiež veľmi dôležitý zdroj pracovných miest a aj tu je možná obrovská transformácia Napríklad, ak pristúpime na spracovanie plodín po zbere nejakým rozumným spôsobom, aj tam je možné zabrániť obrovským stratám, čo sa týka uskladnenia a podobne. Ja viem, že chcete klásť otázky alebo nejakú interakciu, takže rýchle dokončím prezentáciu. E, e, e. Tento garančný fond poskytuje akýsi diel alebo istý podiel záruky, ale veľmi často finančné inštitúcie žiadajú aj o nejaké blended finančné prostriedky, a to má doplniť e, túto štruktúru a potrebujeme aj štúdie udržateľnosti a podobne. Ako som už teda povedal, máme štvrtú oblasť udržateľné mesta, to je veľmi slubná oblasť. Niektoré organizácie sa už na nás obrátili. z EBRD alebo s Bloombergom a tam sú naozaj zaujímavé napady. Tu by sme mali mať aj istú pedagogickú úlohu aj s finančnými inštitúcií, aby odstúpili od tých jednoduchých vecí, od toho, čo tu už bolo, nejakého deja vu. Potrebujeme niečo sofistikovanejšie a slubnejšie, aby to malo väčší dopad. Ak tu budeme mať viacej hráčov, nielen tí, ktorí sa na tom podielajú. Ak budeme mať rôzne formy štrukturovania rôznych projektov, Máme veľmi dobrých tradičných partnerov, ktorí nám pomáhajú pri vývoji e, projektov, ale udržateľné miesta sa zamerajú na veľmi dôležité veci a to je výstavba verejných budov a vôbec verejných projektov a stavieb. A posledná oblasť digitálna, tá je dôležitá pre rozvoj. A tu máme veľké medzery v mnohých krajinách. A dúfame, že tie naše záruky budú katalizátorom pre investície a záruka sa bude štrukturovať tak, aby sa znížili investičné riziká a aby vznikli podmienky pre nastavenie digitálnej infraštruktúry v tejto oblasti. Toto je všetko z mojej strany a teším sa na otázky, na ktoré e, s veľkou radosťou odpoviem. Skôr než otvorím e, diskusiu, tak by som poprosila pána Michaela Landau, ktorý je generálny riaditeľ CTI Afrika, aby sa vyjadril aby sme si vypočuli aj názor niekoho, kto podniká v Afrike. Čo si vy myslíte o týchto veciach? Myslíte si, že tento model je dobrý, alebo by sa malo ešte um, sa podelím, aby ste sa podelili o skúsenosti. Ďakujem, som veľmi rád, že som na tomto rokovaní. Chcel by som pogratulovať EÚ, že predkladá veľmi vizionársky plán investície alebo financovaní a ide o viaceré krajiny, je dôležité, že sa nehovorí len o migrácii v súvislosti s Afrikou. Migrácia áno, na tu sa síce treba sústrediť, ale my potrebujeme holistický pohľad a holistické riešenie, pretože v tých krajinách pôvodu migrácie je potrebné vytvoriť pracovné miesta, pretože tá práca zabráni aj tomu, aby sa tí mladí ľudia radikalizovali a ja vám k tomu gratulujem a prezentácia pána Rindolfiota ukazuje, že tam dochádza aj e, k zmene v mentalite v jednotlivých sektoroch a na to sa pozerajú aj banky, aj ďalší aktéry, takže to holistické riešenie, o ktoré sa snažíte, je veľmi dôležité pre rozvojový svet. A ja osobne z mojej osobnej skúsenosti, my sme v Afrike v roku 2007 postavili takú prvú mobilnú banku, zatali, začali sme tam s istými iniciatívami, kde sme začali spolupracovať s desiatimi tisícmi malými e, rolníkmi. Podarilo sa nám istým spôsobom osekať straty a mám veľmi dobré skúsenosti s prácou v, v teréne a som veľmi rád, keď tu tieto diskusie počujem. Najprv to boli diskusie s UNICEFom a keď počujem, že tie prostriedky, ktoré k dispozícii sú, sú obmedzené a preto je potrebné, aby e, sa maximálne využil pákový efekt, aby sa najlepšie využili a nad tým práve uvažujeme. Treba využiť aj tú nízku sumu a maximalizovať jej výnos a ja sa na to pozerám z rovnakého uhla pohľadu, ako využiť a použiť malý objem financí čo najefektívnejším spôsobom. A teraz údaje, ako môžeme vôbec berať, či sa tie ciele vôbec naplňajú, akým spôsobom, či je tam nejaký pozitívny vývoj. CTI má taký unikátny projekt, ktorý už viac ako 10 rokov zhromažďuje a získava skúsenosti. Dôležité je zamerať sa na občanov v komunitách, ani nie tak na vlády alebo veľké inštitúcie, pretože tá konečná moc musí vychádzať z ľudu. A sú tu také dve dôležité oblasti. Elektrická energia a údaje, pretože ak tieto nemáme, tak nemôžeme posudzovať našu činnosť. Máme nejaký špeciálny projekt, spolupracujeme napríklad v Ugande a v Malavi. Máme tam rôzne pilotné projekty, je tam asi tisíc rodín, takže 5 až 6 tisíc ľudí celkovo je zapojených v tomto projekte a najprv začíname v jednotlivých domoch, potom v dedin, alebo v dedinách a keď E, poskytujeme domácnostiam solárne panely alebo zariadenia na čistenie vody a tým sa riešia aj zdravotné problémy, pretože veľa zdravotných problémov vyplýva práve z toho, že nie je prístup k energii alebo k čistej vode. Potom e, mobilné telefóny zadarmo pre jednotlivé komunity. Budeme ponúkať prepojenie Wi-Fi sieťami a zameriama sa na tri hlavné oblasti, o ktorých hovorili aj predrečníci vrátane UNICEFu a síce vytvorenie mediálneho centra pre každú komunitu. Malo by to byť centrum, ktoré by sa sústredilo napríklad na vzdelávanie, na gramotnosť ľudí a tak ďalej. Vieme, že tretina ľudí nie je gramotná, vieme, že tretina ľudí trpí e, AIDS a tak ďalej. Takže my naozaj zhromažďujeme obrovský objem údajov, ktoré budú veľmi dôležité, či už hovoríme o vzdelávaní, o zdravotnej starostlivosti, o poľnohospodárstve. Budú tu špeciálne centrá a ľudia napríklad cez tie mobilné telefóny ich budú môcť využívať. Po druhé, Vďaka novým technológiám môžeme našim jednotlivým spolupracovníkom v komunitách môžeme zabezpečiť zdravotné údaje prostredníctvom mobilov, môžeme zisťovať alebo poskytovať diagnostiku prostredníctvom telemedicíny neinvazívnymi prostriedkami. A sú to tiež e, vlastne možnosti, ako poskytovať nové modely poskytovania zdravotníckej starostlivosti a my to považujeme e, za veľmi zaujímavé, veľmi dôležité. Niektorí si myslia, že je to pre nás len nejaký biznis, že chceme na tom zarábať peniaze, ale ja by som rád povedal, že to by sme sa asi sústredili na iné oblasti. Neviem síce, koľko ešte mám čas, aby som mohol hovoriť. Hovorilo sa tiež o tzv. inteligentnom poľnohospodárstve. Teraz, keď máme k dispozícii údaje napríklad, koľko pod je k dispozícii, čo pestujú, koľko, ako využívajú herbicídy, aké chemikálie používajú, tak všetky tieto informácie potrebujeme, aby sme im napríklad mohli odporúčiť typ správnej vhodnej plodiny, vhodné hnojivá, potom rôzne programy pre komunity, vzdelávacie programy pre rolníkov a prostredníctvom mobilných telefónov môžeme vzdelávať tých e, rolníkov v v oblasti zavlažovania a tak ďalej. Takže je tu naozaj veľa možností, ako polnospodárom pomôcť zvýšiť ich výnosy a ako budeme posilovať svoje zastúpenie, tak budeme môcť predvídať aj dopyt na trhu, monitorovať vývoj trhu a tak e, zlepšiť e, výnosy aj finančné pre týchto rolníkov. Nemali by tam byť žiadne straty po zbere úrody. Hlavné zameranie je, ako zabraniť migrácii, je teda vytvoriť pracovné miesta. V rámci nášho programu by sme radi vytvorili cirka 6 tisíc pracovných miest, ale aj v zdravotníctve, v polnohospodárstve. A to v spolupráci s miestnymi vládami. Sú to vlastne projekty PPP. My to všetko riadíme, vychádzame z vlastných skúseností a chceme, aby všetky tieto projekty boli udržateľné, aby to fungovalo viacero rokov, aby to nebolo len tak, že my dostaneme nejaký grant, budeme počas toho trvania grantu fungovať a potom to skončí. Vďaka našim skúsenostiam a znalostiam, ktoré máme za tie 10 ročia, môžeme používať a no, ponúkať aj ďalšie pilotné projekty, ale ak chceme tieto pilotné projekty rozšíriť a ak chceme zlepšiť ich dopad, tak potrebujeme pomoc, ako dostať tieto projekty na vyššiu úroveň, možno na celonárodnú úroveň. Vy už hovoríte o celoafrickej úrovni a ja som veľmi rád, že som si vypočul, vašich, e, vypočul, aké sú vaše plány a projekty a že sú také vizionárske, že komisia prišla s niečím takým. Like a... Chcem sa teda opýtať toto, čo ste hovorili ako pilotný projekt. V ktorých krajinách teda ste, kde mm, robíte niečo, je to na úrovni miesta, alebo mm, obce, alebo ako? Takže začali sme v dvoch krajinách, v Ugande, v oblasti Buekwe, kde sme sa teda zamerali na 7 eh, kompletných dedín, čo je vyše 1200 rodín. Zozbierali sme údaje o 98,3%, eh, možno nejakých 150-160 otázok. Máme celý taký systém, ako postupujeme ľudia sú nadšení, keď nám môžu dať tie informácie. A teraz vláda, keď videla tie údaje, ktoré sme zozbierali, tie informácie, tak sa na nás obratili, že ako s nami spolupracovať. Nikdy nedokázali zozbierať také dobré údaje, ale je to otázka kredibility a, a takisto toho, že im ukážeme, čo sa udeje, keď budú spolupracovať s nami. A robíme to tiež v Ančoji, takej malej dedine v Bal- Malawi. Čiže to okolo tisíc rodín plus minus. Dobre? Takže mám teraz väčšiu predstavu o tom, ako konkrétne pracujete v teréne. Teraz tu máme veľa prihlásených s ďalšími otázkami pre pána Landova alebo pána Rudolfiho. Máme tu raz, dva, tri, štyri, 5, 6 prihlásených. Máme čas, takže asi 3 minúty na každého. Pol Rubik ako prvý. Ďakujem pekne. Takže sme v tej prvej fáze, kedy sa realizuje to, čo sme tak dlho rokovali. Je to veľký e, úspech aj z pohľadu rozvojovej politiky, aby sme sa naozaj dostali do oblasti investícií. A pre nás je jasné, že sú tam dôležité tie cieľe udržateľného rozvoja, takže najlepšia investičná aktivita to sú dvojka, šestka, sedmička. Dvojka sú potraviny, samozrejme na život sú potrebné potraviny a v, e, pos, e, v STOA, v tom paneli, ktorý posudzuje vedeckou technologickú technológiu, e, tam sme si položili otázku, ako nakrme 10 miliard ľudí, pretože momentálne na 7 miliarda v roku 2030 to môže byť 10 miliard, čiže o 3 miliardy viac. Čo to znamená? Budeme mať dosť vody na e, vypestovanie všetkých polnohospodárských plodín, dosť vody do nemocníc, čistá voda nám môže zásadne pomôcť znižiť dramat, e, sociálne náklady na e, bezpečná energia. To bude mať kľúčovú úlohu, pretože bez energie, energie sa nedá rozvíjať e, správnym smerom. Čiže myslím si, že je dosť kľúčové, aby sme všetky tieto projekty e, vnímali ako určitú architektúru, čiže inžinieri vyvíjajú projekty a myslím, že je potrebné vyvinúť najlepší projekt, takže potrebujeme takýto trofázový modul, najprv architektúru toho projektu, druhá vec je hm, teda zrealizovať ten projekt a potom upevniť. To, čo sme sa zatiaľ ponaučili, je, že mnohé projekty vlastne nefungujú, pretože sa nerobí správne údržba. Myslíte si, že je možné, aby aj tá údržba by mohla byť súčasťou finančnej časti, e, že by to bolo možno do troch oblastí, teda verejné obstarávanie architektúry projektu, potom vybudovanie a po tretie je udržanie projektu vo všetkých oblastiach. Myslím si, že by bolo fajn, keby sme to tam mali a posledná vec, v Európskom parlamente máme tzv. map bearing scheme, kde sa teda pracuje na konkrétnych témach. Je to partnerstvo medzi expertmi a poslancami. Ja som pracoval z univerzitou v Delfte. Ehm, dozvedel som sa veľa o problémoch v Afrike, ktoré vlastne spôsobuje znečistená voda. Myslíte si, že je možné, aby takáto pairing scheme mohla byť medzi univerzitami na európskej úrovni a malými a strednými podnikmi na strane Afriky. Čiže keby sme podelili sa o tie skúsenosti v oblasti malých a stredných podnikov, keby sme to možno rozšili na rozvoj, dôvo, kde by sa dokázali navzájom si dôverovať, kde by sa dala robiť nejaká, kde by sa dalo robiť nejaké vzdelávanie, odborná príprava, aby sa to celé uberalo potom správnym smerom. Ďakujem pekne. Norbert Neuser. Ďakujem. Ja chcem vystúpiť v mene spravodajcu Frunzuliku, ktorý musí byť v Rumunsku, nemôže teda prísť na dnešnú schôdzu a napísal mi, že ako spravodajca víta to, že sa kolegovia zúčastnili na prvom zasadnutí strategického výboru, ktorý sa konal koncom septembra, mm, hneď po zverejnení nariadenia vo vestníku. Ďakujeme komisii za, eh, za prípravu tohto zasadnutia a za to, že dostali členovia a pozorovateľia rovnaké informácie. Eh, parlament je pozvaný na toto zasadnutie čo bolo predmetom dialogu, teda čo bolo predmetom trialogu. Parlament je znepokojený za posledné roky, že rastúci počet špeciálnych nástrojov a fondov bol vytvorený so špeciálnymi postupmi, riadiacimi orgánmi, ako je e, tá, tá facility pre Turecko a ďalšie. Čiže je veľmi ťažký dohľad parlamentu. Prečo teda veci nie sú menej komplikované. Pozorovateľský stát, štatút tom orgáne nám umožňuje aspoň pozornejšie sledovať ten proces implementácie. To samozrejme neznamená, že by sme nemali aj diskutovať o týchto rozhodnutiach a mali mať verejné vypočutia, aby sme zabezpečili transparentnosť a zodpovednosť a aby sme zabezpečili, že tento, toto úsilie bude naďalej smerovať správnym smerom. Ako väčšina členov strategického výboru sme spokojní, že tých 5 strategických okien ide v línii, ktorú definoval parlament a rada vo svojich stanoviskách, ktoré e, sa viedeli v trialógu. Vytváranie pracovných miest v Afrike a v susedstve posilnením prístupu k financovaniu pre mikro, malé a stredné podniky bolo jasným zameraním v tejto správe a táto priorita je dobre zohľadnená výberom prvého investičného okna malých a stredných podnikov. Riešenie klimatickej zmeny a posilnenie informácií a energetickej efektívnosti to bolo predmetom diskusí v trialogu a priorita, ktorú parlament tomu prikladal, je zohľadnená v investičnom okne 2, energetika a konektivita a tretia udržateľné mesta obzvlášť. Investície do potravinovej bezpečnosti a podpora pre malých farmárov v ich prístupe k financiám a k trhom boli prioritou nášho výboru už veľmi dlho. A vítame teda, že investičné okno 4, polnohospodárstvo, a vidiecké podnikanie a agropriemysel je zamerané práve na tieto ciele. Samozrejme, v minulosti sme vyzdvihli že rizika, ako je zaveranie pôdy, musia byť zohľadnené a treba sa im za každých okolností vyhnúť. No a investičné okno 5 by malo pomôcť znížiť digitálnu priepasť ktorá ešte delí veľkú časť Afriky od ostatného sveta, svetovej ekonomiky a informačných systémov. V tých afrických krajinách, kde telekomunikácie a internet už boli rozvinuté dynamickejšie, je potenciál udržateľného a inkluzívneho rastu mm, preukázateľný. EFSD by sa nemalo zameriavať na projekty v najpokročilejších hospodárstvách Afriky a susedstva, ale malo by sa rozlišovať medzi trhom, bankami, respektíve e, tam, kde by to banky obyčajne nezafinancovali, čiže pokiaľ je to rizikovejšie vzhľadom na celý kontext. Takže to som pochopil, keď ste hovorili o tom kaskádovom riziku. Takže týchto 5 investičných okien vyzerá slubne. E, budeme sledovať, aké projekty budú podporované EFSD a plánovacie možnosti, keď tieto projekty priniesú reálnu hodnotu pre hospodárstvo, pre rozvoj a pre ľudí v týchto krajinách Afriky, tak tie najmenej, a najmenej rozvinutých krajinách. A budeme naďalej monitorovať dopad, napríklad pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, a pokiaľ ide o štandardy transparentnosti zakotvené v nariadení. Ďakujem pekne. Bolo to v mene Duru Frunzulika, ale je to pozícia skupiny SAD. Ďakujem. Ďakujem pekne. Charles Görens. Ďakujem pekne. Pán Ridolf vyzvihol to, že investície sú vlastne pozbudzované tým, že investori dostávajú záruky a vy ste to teda povedali, že jedno z rizík je riziko fluktuácie e, lokálnej meny. Moja otázka teda je, či v zóne CEFA, teda v z menové hospodárskej únie Západnej Afriky, e, teda CEFA, čo je priamo prepojené na paritu s eurom, teda čo je v parite s eurom, či to riziko e, tam tiež je, neexistuje, alebo či sú teda privilegované investície v tejto zóne, pretože pokiaľ ide o záruky na investície, ak to riziko sa dá znižiť na nulu, tak máte tam vlastne nekonečnú kapacitu e, intervenovať. Takže, aká je vaša, aké sú vaše očakávania? budete e, uniknúť tým najväčším rizikám, aby ste sa sústredili na tie zóny, kde e, sú menej výrazné tie rizika, alebo potom nediskriminujú sa niektoré regióny či krajiny, lokality z dôvodov, že je tam príliš vysoké riziko. Ďakujem, Marie Hojbuk. Ďakujem pekne, Linda. Pán Rejdolfi, ako viete, mimoriadne sa zaujímam o investičné okno pre polnohospodárstvo a vidiecký rozvoj. A už pred letnou prestávkou som dala písomnú otázku komisii a ešte stále čakám na odpoveď, ale možno tú odpoveď dostanem priamo teraz od vás. A síce otázka v európskom konsenze sa na jednej strane investičný plán, európsky investičný e, plán predstavuje ako dôležitý nástroj v investičnej spolupráci a v konsenze sa EÚ zavezuje k tomu, že podporí e, malých farmárov, ekologické mm, metódy pestovania a tak ďalej. Vy ste tiež hovorili e, o tom, že demografický vývoj je aj príležitosť, ale aby to bola skutočná príležitosť, sú potrebné pracovné miesta a v tejto oblasti e, vieme pracovné príležitosti vytvoriť pracovné miesta. Čiže privátne investície, tematické e, investičné okno v, v súvislosti s agrárnou ekológiou. Ako sa to bude teda smerovať k týmto malým e, farmárom a tak ďalej? Ako to presne chcete urobiť? No a Nedávno sme mm, mali rozhovor, kde ste súhlasili, že tieto malofarmárske štruktúry musia usmerniť tie investície a vtedy ste mi tiež povedali, hovorili sme o ponaučeniach z so New Alliance Food Security, kde v tom teda bola zapojená komisia. Moja otázka je, že my sme to v našej správe dosť ostro kritizovali. Priemyselné polnohospodárstvo sa stále podporuje, je hrozená biodiverzita, malí farmári sú viac poškodení, než by sa im pomohlo a zdok- máme zdokumentované e, prípady toho landgrabbingu. Čiže aké ponaučenia vyvodiť z tej novej aliancie, aké sa vyvodili pre tento externý investičný plán, čo je relevantné, aby tie e, chyby, ktoré sa tam udiali, sa neopakovali. A ešte otázka k landgrabbingu. E, výbor pre ľudské práva tomu bola pred mesiacom predstavená štúdia, ktorá dokumentuje, že Európska únia okrem iného podporou a úvermi mm, sa podiela na medzinárodnom landgrabingu. To je v tej štúdii a teda je to celý rád privátnych aktérov, ale aj verejní aktéry sú tam. Čiže odporúčajú autory mechanizmus sťažnosti, aby sa zaviedol. A moja otázka je, že ako sa mechanizmus sťažnosti v Európskom investičnom pláne zakomponuje, či to tam sa o tom vôbec diskutuje. Takže toľko moja otázka a kolegyňa Heidi Hautala musela predčasne odísť, takže za ňu ešte jednu úplne inú otázku, kde ide o dane a korupciu ako vlastne komisia chce naozaj efektívne zabezpečiť, aby v projektoch cez investičný plán e, nedochádzalo k daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Čiže existuje nejaký mechanizmus, ktorý by to zabezpečil, aby teda podobne ako pri landgrabingu tu vlastne sa nezneužívali financie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Schaffhauser. Ďakujem pekne. Prvá reakcia, veľmi pozitívna, pokiaľ ide o tento prístup. Myslím si, že e, podstatou otázky naozaj je, ako vytvoriť bohatstvo na lokálnej úrovni. Zoberiem si taký príklad. Som z alsaského regiónu, ktorý je veľmi od No, izolovaní a e, že cesta vlastne prispela k vývoju, sa hovorí, nie, to bol len jeden z faktorov pri tvorbe lokálneho e, bohatstva Eh, ak by sa lokálne nevytváralo to bohatstvo, tá, tá trasa alebo tá cesta bola iba eh, ako si závislosťou na, na, alebo niečo, niečím, na ktorom na čom by sme záviseli. Čiže podobne to musíme príjmať aj v Afrike. Potrebná je tam regionálna spolupráca. Aj v Asadku sme konfrontovaní s týmto problémom eh, nekonečnej pomoci, pretože nevytvárame dostatočne toho lokálneho bohatstva a to je to najťažšie a myslím si, že je veľmi dobré, že komisia sa venuje tomuto problému a snaží sa nájsť riešenia, ako vytvoriť e, aktivity bohatstva na lokálnej úrovni. A ešte by som chcel vyzvihnúť dve veci. Už som to povedal. Keď sa vytvára to bohatstvo na lokálnej úrovni, teda nevyhnutne je tam aj trošku protekcionizmu, čo môže byť ako v rozpade s trhom. Ale keď sa pozriete na vidický rozvoj, keď sa pozriete keď dáte lokálne kúra do konkurencie s európskym kúraťom, e, tak e, to ako nepostačuje. To je len jeden z príkladov, ale mnoho ďalších, hovorím aj o e, trhu s citrusovými plodmi a tak ďalej. Čiže ako chráni, a teda ako, ako vytvára to bohatstvo, musíme sa trošku aj chrániť, aby sme mali na lokálnej úrovni kapacitu vytvárať tie, to bohatstvo. No čo sa týka partnerstva, druhá vec, ja som vytvoril investičný fond, teda ja som v strede Afriky sa tým, zaoberal týmto vytváraním eh, fondu eh, investičného pre tých najchudobnejších No a tam mi hovoria, že nie je, bezpe- nie je istota a žiadne partnerstvo nie je možné alebo nemôže sa investovať bez nejakej istoty. Čiže to sú také témy a my potrebujeme aj podniky. Bez podnikov nevytvoríme to lokálne bohatstvo alebo nevytvoríme to savoir faire. A zároveň ale sa týmto spúšťa aj dopyt. No a ponuka a dopyt, to, to je kľúč Nestačí vytvoriť len ponuku s novými farmármi, nejaký nový potenciál, ak to nebude, nebude štrukturovaný aj dopyt, najprv samozrejme na lokálnej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni. Pozrite sa napríklad na sektor mesa. E, e, v tomto regióne Emiráty e, teda tak povediac, sú hlavným takým odberateľom a tu ale tiež sa otáčame kolom dokola a ak zabezpečíme podmienky a zabezpečíme to aj riziko, alebo teda budeme tam mať nejakú zároku, tak to určite uľahčí mm, vlastne osi, usadenie týchto podnikov tam. Čiže druhá vec, samozrejme to vyzdvihol ten holistický prístup. Je potrebné vzdelávanie, treba podporiť malé podniky v polnohospodárstve. Hovorím o polnohospodárstve, tam už eh, v Strednej Afrike nie je nič. 70 obyvateľstva eh, vlastne majú nedostatok eh, potravín. Čiže treba absolútne reštrukturalizovať tento sektor. na reštrukturalizáciu tohto sektora je potrebné vytvoriť, je potrebné vzdelávať, vytvoriť lokálne družstva, ale postupne E, rozbehnúť aj trh, trh, ktorý vlastne neexistuje, lokálny trh a transformovať to, elektrifikovať, dať tam cesty, to všetko treba vidieť v globálnom kontexte, bez toho nebude vývoj. Ja som bol zodpovedný za lokálny rozvoj regiónu a takto pracujeme, pokiaľ ide o lokálny rozvoj na lokálnej úrovni. Takže to si vyžaduje štrukturovaný prístup, trh tam nepríde ja to chcem vyznúť, trh tam nepríde, takže treba tam na lokálnej úrovni vytvoriť akýsi základ pre ten lokálny rozvoj. Tam e, to bude v úzkej spolupráci s orgánmi, s podnikmi a so všetkými teda organizáciami, ktoré môžu podporiť e, vývoj. To je e, to podstatné. Ak toto nedosiahneme, nevytvoríme bohatstvo a keď nevytvoríme to bohatstvo, tak to bude proste bezodná nádoba. Ďakujem. Thank you. La- Ďakujem. A Ani Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Mňa zaujalo to, čo hovoril pán Landa o svojich podnikateľských skúsenostiach, keď napríklad v polnohospodárstve e, hľadal teda kam dať podporu a e, Zajímavé je, že ako sa využili tieto dáta, ale takisto ako polnohospodárstvo, alebo aké podniky budú pracovať s týmito ľuďmi, aké osivo sa použije, e, či sú tam nejaké špeciálne vrsty vnímania, ide aj tú diverzitu. Mm, napríklad máme otázku len Grebingu a Monsanta, ale či tam bude teda nejaký diverzifikovaný mm, podnikateľský zámer. No a páči sa mi, ako ste povedali, že sú potrebné holistické riešenia. Spomínali ste veci, ale rozvoja. Aj Pál Rubik spomínal. Takže myslím, že musíme sa prezentovať e, a OSN a ako využiť tie mileniové ciele. Čiže vaša prezentácia bola plná rôznych cieľov. E, good governance, vzdelávanie, zdravie, voda, polnohospodárstvo. E, prišlo to práve z Paríža, Pokope, potom bol Bonn tam sa rieši polnospodárstvo klíma, ako to navzájom e, súvisí. Ja teda, tak povedať, zrobím len reklamu tomu využívaniu mileniových cieľov, aby sa ukázalo, že aké ciele sa tam zapracovali, prečo spolupracujú, ako sú navzájom prepojené. E, my to ako politici musíme predstaviť spolu s komisiou, že Zajtra máme napríklad to medziparlamentné zasadnutie spolu s národnými parlamentmi. Tam môžeme hovoriť o tom, ako využívame milenia aj ciele našej politike, aby sme vysvetlili, čo vlastne robíme. Takže to je taká otázka, či by sa to dalo zakomponovať v budúcich prezentáciách, že ku ktorým e, cieľom sa to konkrétne viaže a ako boli prepojené. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ešte jedna otázka z mojej strany, pretože tí, ktoré budú vlastne dávať peniaze do týchto, do týchto fondov, budú to investičné banky, existujúce investičné banky, takže mňa prekvapuje, že či sa zamýšľa nad tým, či má nejaký strategický pohľad, že aké investície chceme podporovať, pretože export to je jedna strana, ale takisto na druhej strane potrebujeme aj vnútorný obchod, pretože si myslím, že Roberto to sám povedal, že sú to milióny spotrebiteľov, ktorí sa vytvoria v Afrike a tí majú vlastný domáci trh. A ja si myslím, že trh s mobilnými telefónmi je domáci e, trh, takže mohli by sme nejako zabezpečiť. Ja som hovoril s predstaviteľmi západných baniek a oni hovorili o týchto investičných fondoch a zaujímali ich myšlienky, ako sa podeliť o to, ako túto situáciu zlepšiť. Takže nejde tu iba o export smerom nám, ale aby sa vytvorili skutočne e, fungujúce podniky. Roberto, nech sa páči, môže reagovať na veľa otázok. Ďakujem pekne za tieto vstupné informácie. Myslím, že pokým tie otázky tu boli, tak sme si všimli, že aké zlepšenia sa dajú robiť, pokiaľ ide o ďalšie prezentácie, nie pokiaľ ide o tie ciele, ale aj pokiaľ ide o obsah samotný. Tá otázka, ktorá sa týka rozvojových cieľov, máme 14 tých okien a takisto sme mali aj tabulku, kde vlastne tieto rozvojové ciele sú vlastne zakotvené do týchto okien možností ale nevideli ste to, pretože to ešte nie je pripravené, ale bude to čoskoro k dispozícii. Bolo to prezentované na operačnej rade pred tromi týždňami. Taký vzor, cez ktorý nie, teda rozvojové banky nám budú navrhovať produkty, ktoré sa vyberú. A je to plné tých rozvojových cieľov, je to plné toho, ako by sa mali zabezpečiť slušné pracovné príležitosti, takisto životné prostredie. To, čo ste vyspomenuli, to je samozrejme už v tom modeli a dáme to k dispozícii začiatkom decembra, pretože toto je vlastne základ, na ktorom budú banky navrhovať to, čo chcú spraviť a všetko tam už obsiahnuť. Je to dosť komplexné, ale musí to jednoducho takéto byť. Ja si myslím, že tieto tri fázy podstate môžeme podporiť, avšak realita je taká, že každý odlišný produkt bude mať svoju vlastnú genéziu, pokiaľ ide o spôsob, ako sa to prejaví, ale in, inklúzia toho, tej udržateľnosti, to samozrejme my zapracujeme a aj to preskúmame v rámci toho nášho modelu. A čo je veľmi dôležité, je, že, o čo ich žiadate, aby vám povedali. Áno, vy mi poviete, že chcete tie peniaze na nejakú záruku, garanciu, pretože chcete mať aby 20, postaviť 20 dedín pre 500 tisíc e, ľudí, aby sa urobil hospodársky rozvoj v tejto oblasti. Tá otázka, ktorú predložil pán Neuhauser, e, to je samozrejme niečo, čo veľmi vítame a samozrejme beriem aj to, čo ste hovorili o tom Lengrebingu, to spomenula kolegyňa Heybrook, Hojbruk land grabbing, tu treba sa pozrieť na dobro, usmerenia dobrovoľníkov, pokiaľ ide o majiteľov, majiteľov pôdy, aj tak, ako to vypracovala vlastne Komisia pre potravinovú bezpečnosť, ale treba povedať, že my sa tomu venujeme. Je našim zámerom, aby sme tento dokument urobili záväzným pre investorov a pre programy v rámci investičného plánu. To znamená, že sa snažíme zapracovať tú odvolávku na dobrú správu tých majiteľov pôdy vo vzťahu k hospodárskému užitiu pôdy, berúc do úvahy tie dokumenty, ktoré boli prirokované napríklad, pokiaľ ide o tú komisiu pre potravinovú bezpečnosť, aby postupovali tak, ako sa má a s tým treba, toto toho treba zapracovať. Áno, máte pravdu, e, tento fond má byť tam, kde nejdú ostatní investori. Ale treba povedať, že my sa musíme postarať o pokrytie tých strát, pretože ak by sme všetci išli hneď do Stredoafrickej republiky, ktorá tu bola spomenutá ako taký príklad, tak by sme mohli hneď stratiť všetky tie záruky. Nehovorím, že sa to udeje, ale jednoducho tie riziká sú vypočtené na základe tých poznatkov, ktoré máme a to riziko je vysoké. Takže ak máme možnosť znášať tie straty, ktoré možno máme v nejakých ťažkých krajinách, tak musíme robiť investície v krajinách, kde riziko straty peňazí je oveľa nižšie na to, aby sme mohli kompenzovať eh, na základe tých záruk eh, tie zisky, ktoré získame, eh, napríklad v Kenii, aby sme mohli takto vykryť tie straty napríklad v Kenii alebo inde. Treba povedať, že sú to veľmi ťažké vzťahy, tak ako na to poukázal aj pán poslanec Schaffhauser. A pokiaľ ide o kooperatívy, samozrejme my podporujeme a začleníme to ako určitú formu odporúča na to, aby sme podporovali kooperatívy, družstva. Avšak tie konverzácie, keď hovoríme napríklad o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť, tak my sa tu pozeráme na veľmi zraniteľnú situáciu, kde vlastne súkromné investície sú oveľa ťažšie. My operujeme prostredníctvom grantov, operujeme prostre, fungujeme prostredníctvom e, mimovládnych organizácií, a možno sa to rozvinie do nejakej poloobchodnej situácie, ale momentálne je to vlastne cieľ. Cieľom je, aby sme pomohli tým zraniteľným. Takže moja reakcia možno na vašu otázku je samozrejme tá, že chceme vytvoriť bezpečné a slušné pracovné podmienky a chceme e, znížiť riziko grabbingu, pokiaľ ide o investície a takisto prostredníctvom miestnej delegácie a miestnych úradov, ktoré tam máme. Pokiaľ ide o mechanizmus časnosti, študujeme tieto problémy, avšak prvý vstup, prvý, prvá kontaktná informácia, to budú finančné inštitúcie, tí, ktorí vlastne rozhodujú o tom, aby dali peniaze napríklad Linde, tak to musia byť tí, ktorí budú mať ktorí budú prví zodpovední za nejaké formy stiažnosti. Pokiaľ ide o dane a korupciu, chcem vás uistiť na úrovni 100%, pretože doposiaľ vzhľadom na tie služby Európskej komisie. Tam sa nám podarilo zvládnuť všetky riziká tohto druhu a vyhýbame sa teda nejakým ťažkým prípadom, pokiaľ ide o to, aby sme zabezpečili bezpečné, bezpečné predpisy. Napríklad Mauritius. Každý, kto chce investovať do in, bezpečných fondov, tak investujú do Mauri, na Mauritius. Môžete napríklad investovať do fondu, ktorý bude transparentný a bezpečný a takýmto spôsobom môžete tento fond e, inkorporovať takým spôsobom, ktorý môže byť neakceptovateľný pre nás. Takže treba postovať sofistikovanie. Nie je tu teda o tú krajinu, ale ten format in, inkorporácie tej investície. Chcem sa poďakovať aj kolegom z DG Taxuk, pretože my sa tomu už venujeme. A pozrime sa teraz na niektoré tie témy, ktoré tu odzneli zo strany pána poslanca Schaffhausera, napríklad, napríklad ten protekcionizmus. Ja sympatizujem so skutočnosťou, že sa snažíme oveľa viac, teda v rámci maximálnej možnej miery, aby sme zabezpečili regionálny miestny trh. Africká komunita má trh 160 miliónov ľudí, a oni boli vlastne relatívne sofistiko- majú relatívne sofistikované